Vážení kolegovia, dobrý deň. Navrhujem, aby sme začali pracovať. Poprosím vás o úplne ticho. Ďakujem. To bolo skutočne úplne ticho a pani spravodajkyňa, nech sa vám páči. Eh, určite ste si pozreli návrh dnešného programu. Pokiaľ nemáte pripomienky, považujeme tento program za základ našich ďalších eh, prác. Navrhujem však dve malé zmeny. Na jednej strane je to, po dohode so spravodajcom eh, Rajnerom uh, BG body 8 a 9 e, presúvame na ďalšie zasadnutie. Je to tzv. slávny Lisabonský balíček. Niekedy sa označuje aj Lamasurov e, balíček, ale teraz to je Lisabonský balíček. A nemáme ešte k dispozícii všetky potrebné informácie na to, aby sme o ňom mohli e, efektívne hovoriť a nemáme ešte ani e, stanovisko, ktoré rozpočtový výbor požiadal od našej právnej služby. Zdravím vás. A my rozhodne toto stanovisko potrebujeme k tomu, aby sme e, mohli pristúpiť e, k záverečnej rozprave a k prijatiu našej taktickej pozície k tejto mimoriadne dôležitej téme. Zároveň na požiadanie Juty Haug navrhujem, aby sme odložili aj bod 12. Napokon už sa o tom hovorí v Kobe News. A potom e, opačným smerom lebo tým, že vypustíme tieto body, zostane nám nejaký čas. Navrhujem, aby sme začali hneď našu diskusiu tým, že budeme hovoriť v rámci spoločnej rozpravy e, s dvoma spoluspravodajcami ústavného e, výboru o článku 136 e, zmluvy o fungovaní Európskej únie. Takže my vítame so všetkou úctou nášho kolega Helmar Broka, ktorý je spravodajcom pre ústavný výbor spolu s našim kolegom pánom Gvaltierim ktorý e, sa e, volá Kocoli. Čo? E, Kocolino, ale dobre, pán Kocolino bude hovoriť na túto tému a podeli sa s nami o svoje názory spolu s Elmarom Brokom. Takže toľko, pokiaľ ide o program. Ak nie sú k tomu pripomienky, program považujeme za schválený. A teraz, pokiaľ ide o oznámenia predsedu. E, prvý bod. V veľkom nadšení rozpočtový výbor dospel k názoru, že vzhľadom na moju osobnú charakteristiku a môj dátum narodenia som najlepšie kvalifikovaný na to, aby som v mene komisie poskytol písomný uh, E, písomné oznámenie e, v podobe listu predsedu o <laughs> Európskom roku aktívneho stárnutia, aktívnej staroby. To bude rok 2012. Takže my sme si to overili po technickej stránke so sekretariátom a pokiaľ nie sú voči tomu námietky, podpíšem ten list, ktorého návrh vám bol už rozdaný. Ide o priaznivý posudok e, k tomu, že v roku 2012 by mal byť rok, kedy budú seniory aktívni. A e, napokon to, tento list môžeme teda predložiť na hlasovanie, alebo je niekto proti to, takémuto postupu? Nie, nie, nikto proti tomu, takže my v podstate tento list považujeme za prijatý a týmto záväzujeme pána seniora, predsedu, aby vystúpil v mene, aby ho odposlal, či, či odoslal v mene výboru. Teraz, pokiaľ ide o oznámenia. Dostali ste a my sme teda dostali, vy ste dostali list od e, pána predsedu Buzeka o pokroku dosiahnutom pri uplatňovaní pilotného projektu na rok 2011 Európska stratégia e, systému politických analýz. Je to list, ktorý je mimoriadne zaujímavý, pretože je to otvorený a pozitívny list e, adresovaný e, zo strany e, predsedu parlamentu trom inštitúciám. Týka sa pilotných projektov na prvý rok a v budúcnosti by sa mal stať aktívnym orgánom, ktorý by mal slúžiť všetkým trom inštitúciám. Možno si spomínate, že náš kolega James Seles bol pôvodcom tohto e, plánu. E, hovorí sa o tom v dokumente, ktorý ste dostali a predpokladáme, že James nám e, v krátkosti e, opíše e, obsah odporúčania, ako aj následné kroky týkajúce sa tohto listu. James, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem pekne za to, že ste to zaradili na program rokovania tohoto výboru. Myslím si, že v zásade je to mierne prekvapenie pre nás, keď hovoríme o rozpočte a vidíme, že sa takýmto spôsobom schvalujú projekty. To vyplýva z linky v rozpočte 29 2809. Vychádza to tu z toho, že by mali byť e, systémy, ktoré budú identifikovať dlhodobé trendy e, v politických témach, ktorým čelí Európska únia. Táto linka by mala vytvárať prostriedky pre vykonávanie analýz, e, analýz v oblasti hlavných tém, ktoré môžu ovplyvniť našu politiku. Mala tu ísť o koordináciu medzi parlamentom, komisiou a radou, tak aby sme využívali už dobre etablovaný systém, ktorý má byť jadrom našej spolupráce. Tento systém má byť rýchlo zavedený a má plne fungovať do roku 2020 12. List, ktorý sme dostali od predsedu eh, Božeka, počiarkuje eh, tri eh, veľmi stručné body. V prvom rade procedúra. Bola vytvorená pracovná skupina medzi troma veľkými inštitúciami a zároveň je tu prepojenie medzi Európskou službou pre vonkajšiu činnosť a ďalej ako súčasť sme tu vytvorili aj formálne usmernenia pre implementáciu pilotného projektu a e, vlastne čerpáme prostriedky z, tohto, z tejto linky aj v priebehu roka 2011. Po druhé, Cieľom tohto procesu RSS je vytvoriť dva dokumenty. Do konca roku 2011 máme vytvoriť tieto dokumenty ako proces na tvorbu nového systému. Jeden dokument má byť analýza dlhodobých domácich ekonomických, socio- sociálnych a ekonomických tém, ktorým bude Európska únia čeliť počas najbližších dvoch desaťročí. No a vlastne druhý dokument bude vychádzať z tohto prvého a tam budeme posudzovať tie hlavné politické, ekonomické a sociálne výzvy, ktoré, ktorým budú musieť čeliť európske inštitúcie inštitúcie počas ďalšieho inštitučného cyklu od roku 2014 do roku 2019. Aký je teda hlavný dlhodobý cieľ? Našim cieľom je vytvoriť dlhodobý e, princíp spolupráce medzi plánovaním jednotlivých európskych inštitúcií, tak aby Európska únia mohla benefitovať z koherentnej, vysokokvalitnej analýzy e, budúcich víziev, ktorým budeme čelať, čeliť a neviem, či to v súčasnosti už robíme, takže rozhodne to bude krok správnym smerom. Myšlienka je, že to budeme nazývať Európsky systém analýzy eh, stratégie a politík balík, ktorý by sa mal volať ESPAS a tým by som chcel ukončiť, aby som dodržal svoj časový harmonogram. Ak tento pilotný projekt bude úspechom, komisia môže potom navrhnúť formálne usporiadanie, e, ktoré sa bude opierať o článok 49, e, či už pôjde o prípravné konanie alebo formálny systém a to bude samozrejme závisieť od toho, akým spôsobom sa tento projekt bude vyvíjať, ak môžem navrhnúť. A už som bol požiadaný zo strany inštitúcií, aby sa stali súčasťou e, tohoto rokovania, ak teda sa na tom dohodneme a rozpočtový výbor to schváli, aby sme dostávali pravidelné pravidelné správy o tom, čo sú tie zaujímavé prvky vývoja, keďže teraz začínajú inštitúcie rozmýšľať viac strategicky ako skôr takým ad hoc spôsobom. Ďakujem pekne. James, Veľmi dobre, ďakujem, James. Podľa mňa ste odviedli vynikajúcu prácu a skutočne, ako si uviedol, závisí to v prvom rade od spôsobu, akým sa bude vykonávať tento pilotný projekt. Máme však všetky dôvody sa domnievať, že ide o začiatok tvorby mimoriadne dôležitého orgánu a postupu, ktorý bude veľmi dôležitý pre všetky tri inštitúcie. Cieľom bude naučiť sa pracovať s dlhodobým výhľadom. E, čiže toto je dimenzia, ktorá vo všetkých troch inštitúciách má nedostatky, uvedomujú si to a preto sa s veľkým záujmom sleduje táto iniciatíva a aj e, návrh, e, ktorý súvisí s prípravou budúceho rozpočtu. E, naša spravodajkyňa na rok 2012, Francesca, ako aj spravodajca ďalšieho výboru, pokiaľ ide o financovanie dlho, trvalo udržateľného rozvoja sledujú túto problematiku s veľkým záujmom. Teraz krátkosti eh, by som chcel niečo povedať ku Kobu News. Eh, tieto informácie sú k dispozícii na internet, kde sú obsiahnuté aj eh, hlavné body dokumentov, to, s ktorými sa môžete oboznámiť na internete, ide o plnenie rozpočtu na rok 2010. Tým sa dostávam k bodu 3. Prepačte, ešte musím povedať, že sme dostali E, to, čo list z 3. februára. Ide o kópiu listu, ktorý, ktorú komisár Levandovský adresoval všetkým predsedom všetkých európskych inštitúcií a samozrejme aj pánovi pred, sedovi Buzekovi v tomto liste e, e, dvorilým spôsobom uvádza odporúčania pre predsedov všetkých inštitúcií týkajúce sa príprav na e, návrh rozpočtu na fungovanie v roku 2012 pripomína, že rozpočtová situácia je mimoriadne napätá a že všetky inštitúcie sa budú musieť snažiť obmedziť výdavky na svoje fungovanie. E, samotná Európska komisia chce v tomto smere ísť príkladom a ukázať, že je žiaduce, aby sa v každej inštitúcii urobili potrebné kroky. Tretí bod. Schválenie zápisníc z predchádzajúcich e, schôdzi také nie sú, takže to sme urobili rýchlo. Dostávame sa k bodu 3a a to je prezentácia e, spolu spravodajcov e, ústavného výboru týkajúca sa e, zmien zmluvy o fungovaní Európskej únie v súvislosti s e, plánovaním a rozpočtovaním a e, európskym semestrom. Nech sa páči, máte slovo. Grazie, prezidente. Insieme al collega Brock Abbiamo ritenuto... Ďakujem veľmi pekne za slovo, pán predseda. Pán Brok, rovnako ako aj ja. Sme mali pocit, že rozhodne má význam, aby sme predstúpili pred rozpočtový výbor a predstavili túto tému. Pretože máme pocit, že tie dopady sú naozaj veľmi širokosiahle. A týka sa to tých tém, ktorým sa venujete práve na pôde tohoto výboru. Ako určite dobre viete, na základe zjednodušeného rokovacieho poriadku, a, ktorý vychádza z Lisabonskej zmluvy 48.6, odkaz na článok, parlament a, má povinnosť vydať stanovisko k úprave zmluvy, alebo akýmkoľvek úpravám zmluvy, tento návrh prišiel v decembri počas belgického predsedníctva, týka sa to článku 136 eh, TFTU. A tento doplňujúci návrh hovorí, že euro, členské štáty eurozóny eh, môžu vytvoriť eh, mechanizmy stability, ktoré budú aktivované v prípade, že sa splnia isté podmienky a tak ďalej. bol náš pocit, že mali sme pocit, že by sme mali mať o tejto téme výmenu názorov, hoci rozpočtový výbor uh, nie je priamo zapojený do tejto procedúry. Pretože hlavným výborom je samozrejme AFKO a rovnako sa k tomu bude stavať aj výbor EKON. Dôvod je ten, že toto je jeden z kľúčových bodov širšej debaty, ktorá sa v súčasnosti otvorila, najmä teraz, keď sa pozeráme na hospodárske riadenia správu Európskej únie a zároveň sa pozeráme aj globálne do budúcnosti Európskej únie. Pri naplňaní našich úloh sa snažíme správať mimoriadne obozretne a opatrne, pretože veľmi dobre si uvedomujeme, aká citlivá je táto téma. No a zároveň zodpovednosť neznamená aj neznamená to, že by sme nemali dostať naše zodpovednosti v parlamente. Je našou prvoradou úlohou debatovať o týchto problémoch a analyzovať ich. A zároveň mali by sme sa pozrieť možno aj na niektoré kritické body, hoci môže ísť o veľmi zložitú a citlivú procedúru, ako je napríklad aj reforma zmluvy. Nebudem hovoriť teraz o procedurálnych nástrahách. Tie sa týkajú predovšetkým konkrétneho výberu tohoto postupu voči ostatným postupom, rovnako aj berúc do úvahy ostatné politické dopady, ktoré to bude mať, vrátane 27 individuálnych ratifikácií Eh, čo bude vlastne držať Európu s zadržaným dychom až do roku 2013. 27 národných parlamentov eh, začne rokovať a ak nie, tak to bude držať, eh, budú tieto parlamenty držať Európu ako rukojemníka, pretože blokovanie ratifikácie bude mať samozrejme veľmi nežiaduce dopady. Dokonca by to mohlo predstavovať existencionálnu hrozbu pre spoločnú jednotnú európsku menu. Ale keď ponecháme bokom tieto inštitucionálne otázky. To, čomu sa chceme venovať dnes, je, aby sme sa pozreli na otázku podstaty tejto témy. A síce z dôvodov, ktoré boli jasne vytýčené radou a ktoré boli jasne odôvodené radou. Ale pointa je v tom, že tento návrh vytvára celkom jednoznačne medzivládny mechanizmus. Čiže v podstate to vynechá, ponecháva bokom súčasné nastavenie fungovania európskych inštitúcií. Súčasný mechanizmus, ktorý je aktivovaný na základe článku 122 lomeno 2 zmluvy, eh, vychádza z tzv. komunitárneho prístupu a teda vyžaduje si, aby, pre, aby komisia predniesla návrh a zároveň to zahrňuje 60 miliard z rozpočtu únie. Ale tento mechanizmus by bol protiústavný. Hoci naďalej eh, bude platiť až do momentu, keď ho nenahradí iný náhradný mechanizmus. Ten mechanizmus, ktorý bol aktivovaný v máji, bude nahradený týmto medzivládnym mechanizmom, inými slovami, bude vytvorený medzi členskými štátmi, to mimo Európskej únie, zároveň mimo komunitárnej metódy a rovnako aj nad alebo ponad celým európskym etablovaným procesom. Pre parlament e, to môže znamenať len to, že sa vytvoria nové riziká a nové potenciálne hrozby. Najmä, keď si uvedomíme, aký charakter má v súčasnosti diskusia, ktorá prebieha na pôde Európskej rady. Tá sa týka predovšetkým tzv. paktu konkurencieschopnosti. Opäť, aj to vo svojom pôvodnom návrhu vnímame viac ako akýsi medzivládny vonkajší pakt nad rámec európskych dohôd. Takže to má to pozitívny rozmer, posilňuje to ekonomickú spoluprácu. Ale zároveň je to negatívne v tom, že to funguje mimo inštitucionálneho rámca EÚ a to spôsobuje problémy a má to podľa môjho názoru širšie dopady, najmä keď hovoríme o úlohe a dopadu na rozpočet a zároveň keď hovoríme o prepojení medzi e, rozpočtom a všeobecnou procedúrou. A zároveň je to spojené aj s tým, akým spôsobom budeme diskutovať o nadchádzajúcom e, viacročnom finančnom rámci a vlastne do, a rovnako ako aj finančné zhodnotenia a procedúry, ktoré vyjdú na fínske predsednice v roku 2013. E, takže to všetko budem musieť veľmi pozorne e, preskúmať a budem sa na to musieť pozerať s istou mierou obavy, e, pretože e, má to veľmi jednoznačné dopady a má to aj zároveň veľmi vážne dôsledky. Nemusím ani spomínať to, že sme zatiaľ nepredložili ešte návrh. Sme tu, aby sme si vypočuli vaše postoje. E, samozrejme je pravda, že na jednej strane robíme všetko preto, aby sme posilnili komunitárnu metódu a zároveň, aby sme zachovali štruktúru Európskej únie, ale zároveň je nevyhnutné pripomínať si aj to, že sme zodpovední a máme, máme akutnú potrebu konať rýchlo, tak aby sme zabezpečili stabilitu eura. Ďakujem, vážený kolega. Elmar Brok. Nech sa páči. Pán predseda, dovolte mi, aby som doplnil pár slovami informácie, ktoré sme tu počuli. Vieme, že sa nachádzame v situácii, ktorá, ktorá e, je poznačená určitými problémami a tlakmi, ktoré ako také súvisia s konkrétnymi skutočnosťami, vecnými skutočnosťami. Vieme, že by sme potrebovali určité opatrenie, pretože keď potrebujeme v jednom členskom štáte určité doplnenia základného práva, na to, aby sme vytvorili podmienky na to, aby ústavný súd takéto krajiny nemohol urobiť z európskych predpisov predpisy, ktoré nie sú platné. Pardon, pýta sa rečník. Veď hovorím do mikrofónu. Aha, tak som si ho zabudol zapnúť. Takže zopakujem to ešte raz. Sú tu určité tlaky, ktoré nám sťažujú určité body, aby sme sa venovali tejto otázke skutočne vecne. Na jednej strane sú tu také skutočnosti, že máme členskú krajinu, ktorú ja veľmi dobre poznám, a tu je prevláda taký názor, že by bolo treba zmeniť právne predpisy Európskej únie, aby vôbec ústavný súd tejto krajiny mohol nájsť určité riešenie, pokiaľ ide ten ochranný val A vidíme, že to súvisí aj s politickými e, procesmi v tejto krajine, politickou potrebou v tejto krajine. A po druhé, euro ako také môžeme posilniť iba vtedy, ak bude mať spoločný euroval ochranný mechanizmus. To znamená, akokoľvek už len bude vyzerať, ak má mať euro skutočnú šancu. A toto musíme celé zosúľadiť. A potom je tu ešte tretí bod a ten súvisí s tým, že sa tu hovorí o určitej relatívnej bezpečnosti napriek všetkým problémom, ktoré tu spomenul Roberto. A dá sa tu počítať iba s nejakým zjednodušeným postupom, pretože ak by to súviselo so zmenou ústavy tejto krajiny, tak by to pravdepodobne bol taký dlhý proces, ktorý by vzhľadom na situáciu na trhoch, jednoducho by sme si takýto časový priestor nemohli dovoliť. A to by na druhej strane znamenalo, že by sme mali tú, tú krajinu, ktorú stále menej a menej rozumiem. Je tu prevládajúci názor v tejto krajine, že zmeny v kompetenčnej oblasti by viedli automaticky k referendu. A z tohto dôvodu napríklad by nebolo možné mať tú tú vetu, ktorá, je, ktorá sa dá doplniť do zmluvy, ale nedá sa doplniť do odseku 136 článku. By to posilnilo radu, právomoci rady ako takej a Práve preto sa to objavilo v odseku číslo 3, novom odseku číslo 3, kde sa hovorí o členských štátoch bez toho, že by sa tam spomínala rada, ktorá by mala spolurozhodovacie právo. A z toho samozrejme sa dostávame do situácie, v rámci ktorej by sme sa museli spýtať sami seba, akým spôsobom sa vlastne tento medzivládny postup alebo proces vyvíja, keď sa z toho nedá vyvodiť nejaké prepojenie na e, medziinstitucionálne rokovania, pretože v minulosti to bolo väčšinou tak, že pri medzivládnych riešeniach ako takých sme e, požiadali inštitúcie na úrovni EÚ, aby dozerali alebo kontrolovali, akýkoľvek už termín použijeme na tento proces, a na základe toho sa potom takýto postupný proces aj zakomponoval do textu dohody. Ak máme skutočne teraz také stimuly, e, vy uvedomelo vynechať takýto proces už pri počiatočnom štádiu, tak sú tu určité nebezpečenstva, ktoré súvisia s tým, že sa tu môžu vyvinúť úplne nové ústavné moci, ktoré s Európskou úniou nebudú mať v podstate nič spoločné. A jednu z vízií, ktorú tu ja vnímam, ktorá znovu prichádza z tej krajiny, ktorú ja poznám najlepšie, a ktorá súvisí s návrhom v rámci paktu konkurencieschopnosti, tak tam je napríklad nie je uvedené žiadne slovo, ktoré by sa týkalo Európskeho parlamentu. O komisii tam je napísané iba to, že by po dvoch mesiacoch malo odovzdať určitú analýzu a potom tam ešte napísané, že by sme potrebovali určité nové zhromaždenie národných parlamentov na to, aby e, dozerali e, na otázky hospodárskeho charakteru. Ak by sa toto skutalo skutočnosťou, tak pod týmto tlakom, e, ktorú sú vynutia vlastne trhy, by vznikol určitý taký silný tlak alebo vývoj, ktorý by ma skutočne znepokojoval. A ak to spojíme ešte s ostatnými otázkami, ktoré s tým súvisia, či už priamo alebo nepriamo, a ktoré sa v tomto kontexte ktoré v tomto kontexte e, nastávajú, pokiaľ ide o zdroje do rozpočtu, tak vidíme, že aký tu je problém. Čiže nachádzame sa v situácii, že to jednoducho nemôžeme o tom hovoriť celú väčnosť, 24. 25. marca v Rade budeme musieť nájsť riešenie. Ak ho nenájdeme, tak ak sa dovtedy Európska únia nenájde, nedokáže dosiahnuť, tak si neviem predstaviť, čo sa potom stane na trhu 27. marca. To znamená, že e, máme tuto v tejto, ohľadne tejto otázky možnosť mm, vyjadriť sa a v rámci tohto vyjadrenia vyvinúť určitý tlak. Neviem teraz konkrétne, či z určitých Mm, pre našu vlastnú zodpovednosť, či skutočne budeme postupovať tak, aby sme neprepásli tú šancu, ktorú tu máme, a to je ten termín 27. marca. Čiže toto je skutočne tento časový priestor, ktorý máme k dispozícii. Ale myslím si, že zodpovednosť ako taká nemôže ju prebrať na seba iba parlament. Táto zodpovednosť musí spočívať aj na rade, na komisie, ale na členských štátoch. A z tohto dôvodu by som chcel požiadať, aby sme si spoločne zamysleli nad tým, akým spôsobom v rámci tohto rámcu chceme ďalej uvažovať, aby pri tých záležitostiach, ktoré sme jasne pomenovali, ktoré z určitých dôvodov momentálne sa im nedá zabrániť, ale aby sme skutočne našli určité premostenie smerom k inštitúciám Európskej únie. Aby sme skutočne našli riešenie, ktoré bolo komplexného charakteru. A preto by som aj žiadal, aby sme sa k tejto téme vyjadrili. Roberto urobil celý sled návrhov, ktoré by som vedel predstaviť si podporiť ja by som túto vetu radšej dal do toho odseku číslo 1. Mohli by sme tu hovoriť o doložke o flexibilite. Ja zastávam názor, že by sme mali e, posilniť spolupráci medzi jednotlivými inštitúciami Európskej únie avšak musím povedať, že už z tých počiatočných dôvodov, ktoré som spomenul, máme veľmi malý manevrovací priestor, ak sa na to pozrieme pragmatického uhla pohľadu. A preto by som požiadal, aby sme skutočne sa zamysleli nad tým, akým spôsobom môžeme ako parlament prezentovať naše vlastné stanovisko aj za náš výbor, aby sme mali určitú autoritu a aby sme mohli ovplyvniť určité negociačné rozhovory, ktoré budú v ďalších dňoch prebiehať. E, zamýšľame napríklad aj to, a to len nie nejaký nejakú možnosť, ale máme skutočne možnosť využiť správu, kde by sme sa vyjadrili k celkovému balíčku, kde sa hovorí o zmene e, paktu stability, ale aj o finančných perspektív, čiže výhľadov a vlastných rozpočtových zdrojov aby sme sa skutočne ako parlament vyjadrili formou tejto správy k celému tomuto balíčku a na to by sme pravdepodobne potrebovali aj určité vedomosti a skúsenosti tohto výboru. Čiže to je to, čo som chcel povedať. Ďakujem za vašu pozornosť. Kolegy. Ďakujem, vážený kolega. E, niektorí kolegovia požiadali o slovo. Teraz niečo ešte ku kalendáru, spresnenie. Ako vyzerá v tomto čase eh, časový plán týkajúci sa prijatia v ústavnom výbore, pokiaľ ide o eh, stanovisko eh, ústavného výboru k návrhu tejto zmluvy? A pokiaľ legislatívny návrh týkajúci sa celého tohto balíčka Ehm, prepačte, nech sa páči. Eh, eh, už, ako, ako už kolega Brock uh, uviedol, žiada nás rada o to, aby sme ho podporili v tom ohľade, aby sme podporili radu, pokiaľ ide o zmeny a ktoré sa budú na ďalšom stretnutí e, odhlasovávať 24. 25. marca. Pôvodne to vyzeralo relatívne dosť tesne, pokiaľ ide o stanovisko parlamentu a práve toto stanovisko parlamentu sa malo odsúhlasiť v marcovom plenárnom zasadnutí v parlamente a to by bolo znamenalo, že tento proces už by bol musel začať. A my sa budeme snažiť o to, aby sme e, sa držali e, toho či, kľúčového dátumu 1. marca, hoci by sme mali teda byť flexibilnejší, aby sme umožnili určitú širokú rozpravu k tejto téme, aby sme mali možnosť e, negociovať aj s ostatnými inštitúciami Európskej únie, ktoré sa musia k tomu jasne vyjadriť. V každom prípade sme poukázali na to, že ako určitá východisková pozícia je takisto možné e, hlasovanie e, predložiť aj na miniplenárke v marci, to znamená tesne pred summitom 20. 24.3. A tým by vlastne rada mala možnosť, aby mohla zasiahnuť a vyjadriť sa. Čiže to je, naše, to je ten náš časový harmonogram, s ktorým počítame. A potom, pokiaľ ide o harmonogram ako taký, ktorý súvisí s tými šiestimi legislatívnymi návrhmi, tak tu predseda parlamentu, pán Buzek, odsúhlasil rade rýchly postup alebo slúbil rade rýchly postup, ale tuto je, vyzerá tak, že tie lehoty sú trochu dlhšie a to znamená, že nemôžeme počítať s marcom ako s tým cieľovým dátom. A pokiaľ ide o výbory, pokiaľ ide o ekon a AFKO, a pokiaľ ide o AFKO, tak ekon tam dal lehotu, ktorá už je za nami. Momentálne sa nachádzame vo fáze, kde sa predkladajú pozmeňujúce návrhy. Neviem presne, kedy sa bude konkrétne hlasovať. Musím si to skontrolovať, pokiaľ ide o tento výbor. A pokiaľ ide o AFK ako taký, tak tam sme stanovili že 14. budeme mať e, zasadnutie a tam bude rozprava ohľadne nášho návrhu. Hlasovať sa bude vo výbore v AFKO e, buď v Štrásburgu, pondelok na výnimočnom stretnutí, na mimoriadnom stretnutí, alebo potom e, v týždni výborov od 14. do 17. To znamená, že by sa mohlo hlasovať na druhom plenárnom zasadnutí v marci. A Takže takto sme to naplánovali a k tomu sa pán Brok už vyjadril. Výborne, ďakujem, pán spravodajca. Pán Alvaro. Ďakujem pekne, pán predseda, ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pán predseda, ďakujem pekne kolegovi Gualtierovi a kolegovi De Brokovi za tieto zaujímavé analýzy, ktoré tu boli predložené, predovšetkým pokiaľ ide o ten členský štát, ktorý my veľmi dobre poznáme. Pre nás to nie je vždy veľmi e, príjemné. Sú tu konkrétne otázky. Ak by som mohol niečo poradiť, tak pravdepodobne by som Pravdepodobne by to vyzeralo, ako keby dieťa poučalo dospelého, ale no, už použiaľ je to tak. Čiže máme tu tieto lehoty, ktoré sme tu konkrétne spomenuli. Správne som to pochopil, že keď parlament neodovzdá svoje stanovisko, tak vlastne rada bude mať zviazané ruky a potom by sa mal parlament skutočne veľmi konkrétne pozrieť na to, ako chce postupovať. Čiže rada by mala mať záujem na tom, aby sme postupovali korektne. A rada toto sa týka predovšetkým otázok v hospodárskej koordinácie, pokiaľ ide o pakt hospodárskú súťaž. Ak sa na to pozriem dobre, tak tu vlastne celé má fungovať na základe mimovládneho postupu, to znamená, tak ako sme to už videli, pokiaľ ide o SWIFT, SWIFT, tak rada to má zapracovať podobne, ako to bolo pri SWIFTe do textu. Čiže mali by sme pozmeniť tento text a to, čo by sme chceli v tom texte vidieť, tak to by tam malo byť zakomponované. Máte tu určitý priestor, vidíte nejaký priestor, že by sme takýmto spôsobom postupovali, potom, čo sme tu už mali tento precedens, že by sme napríklad v oblasti e, paktu pre hospodárskú súťaž by sme to e, stanovisku parlamentu označili ako, alebo formulovali ako cieľ rady podpory. To by potom znamenalo, že by sme tu mali určitý záväzný dokument a bol by aj realizovateľný, implementovateľný. A pokiaľ je pakt stability, tak pravdepodobne by sme mali ostať pri uh, tom návrhu e, tej opačnej väčšiny, tak ako to tu bolo spomenuté. A nakoľko sa automatický postup nedá presadiť vo celej jeho komplexnosti, ale mohli by sme sa opierať o väčšinu ako takú, ale prvá otázka bola, či skutočne vidíte v tom konkrétnom znení rady, ktorému sa má vyjadriť aj parlament, či skutočne vie podporiť e, takýto prístup. Toto je moja otázka. Ďakujem. Ďakujem, Helga Trippel. Ďakujem pekne, pán predseda, ďakujem pekne našim expertom. Ja by som sa takisto v tomto zmysle chcela spýtať konkrétne, ako to už sa spýtal aj Alexander Alvaro, teda v tom zmysle, ako začal. Ak som to celé správne pochopila, tak vlastne rozhodujúci summit k tejto otázke teda k otázke hospodárskej súťaže. Je to 24. 26. marec. Na to potrebujú stanovisko parlamentu čiže robia politiku, na ktorú sa my pozeráme dosť nepokojivo, pretože sa to týka predovšetkým procesu e, medzivládnych dohôd a my strácame ako parlament európsky dosť pozíciu a to nemôže takto pokračovať. Čiže je tu otázka, tak to povedal aj pán Alavero, či skutočne máme určitú možnosť to trochu zvrátiť, ak by sme apelovali na otázku zodpovednosti parlamentu, ak by sme dodržali tento, túto lehotu, aby sme skutočne sa vyjadrili k tomu formou tohto vyhlásenia, ktoré tu bolo spomenuté, už sme mali určité, uh, už sme mali určité problémy s radou ohľadne tohto, ale skutočne by sme mali mm, sa snažiť nájsť také formulácie, ktoré by boli záväzné, ktoré by boli skutočne, mali určitú váhu, aby sa nám podarilo niečo získať. Jednoducho očakávajú od nás, aby sme dodržali tento termín a my zasa chceme, aby sme zohrávali v týchto ďalších procesoch skutočne dôležitú úlohu. Čiže pravdepodobne by ste mohli niečo povedať k tomuto manevrovaciemu priestoru, ktorý tu máme, aj k tým dátumom, ktoré tu máme, aj k precíznej formulácii tých našich vyjadrení. Ďakujem. Merci, Ďakujem, pán Kalfin.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 pakt, o ktor- ktorý sa posudzoval na poslednom zasadnutí rady. Ja som osobne dosť skeptický, pretože sa nedomnievam, že by mali tieto pozmenujúce návrhy nejaký dosah pre finančnú stabilitu, vrátanie stability eurozóny. A pokiaľ ide o medzivládnu koordináciu, rada navrhuje e, takú hĺbšiu koordináciu. V opačnom prípade sa nedosiahne očakávaný účinok. Ja si myslím, že my by sme mali trvať na takom riešení, a to aj riešení pre e, eurozónu, ktoré by bolo globálne, čiže netýkalo by sa len eurozóny, ale všetkých členských štátov. To znamená, že by sa tý týkalo uh, politiky spoločenstva ako celku. Ja som položil takúto otázku, ja kladiem túto otázku v rámci rozpočtového výboru, pretože výbor ako aj rada zdôrazňujú, že eh, ten, že je potrebné, aby sme eh, sa zameriavali na, na, teda na rozpočet, ale prihľadnutím na potrebné záruky. Takisto sa mi zdá, že by bolo potrebné, keby sme sa snažili zachovať stabilitu európskych politík, ako aj európskeho rozpočtu. A všetky návrhy, ktoré by smerovali proti tejto stabilite a ktoré by zvyšovali rizika tým, že by e, znižovali rozpočtové prostriedky, by mali byť e, E, veľmi starostlivo posúdené. A pokiaľ by sme sa my nezapojili do riešenia týchto veľkých e, problémov, stratili by sme dôveru. Ja si myslím, že naše stanovisko by malo byť e, také, ako som navrhol a mali by sme sa snažiť nájsť riešenie na základe tých mechanizmov, ktoré máme k dispozícii. Laslo Šurian. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. Ja sa domnievam, že otázka stability eura je úzko spojená s európskym rozpočtom. Eh, ja by som sa eh, znovu chcel vrátiť k tejto otázke čase, keď sa stretnú koordinátori, to znamená počas stretnutia koordinátorov. Ja si nemyslím, že parlament by tu mal e, klásť nejaké prekažky, ale naopak mal by sa e, snažiť nájsť cesty k riešeniu, pretože ľahko by mohol vzniknúť dojem, že jednotlivé vlády sa snažia nájsť e, medzivládne riešenie, namiesto toho, aby sa prijalo medziinstitucionálne riešenie. Ja súhlasím s tými, čo hovoria, že tu, toto by nebolo dobré riešenie a bolo by to riešenie, ktoré by nebolo v súlade s demokratickým prístupom. Ja som za to, aby sme tento problém doriešili na našej marcovej plenárke je, eh, ako sme sa dozvedeli, existuje plán B, to znamená, že sa nemá zablokovať tento proces na marcovej plenárke, ale naopak treba sa vyhnúť eh, všetkým takýmto možnostiam blokovania, ako práve povedala Helga a že mal by to byť aký, a pokiaľ ide o nejaký takýto deal, ja si myslím, že je potrebné, aby sme si to premysleli. A myslím si, že toto je cesta, ktorou by sme sa mali uberať, pretože nie je dobré, aby európsky občania e, mali pocit, že nerobíme dosť na zachovanie európskej stability. Pán predseda, ja e, by som sa chcela pripojiť ku kolegom, ktorí hovorili predo mnou. Ja si myslím, že táto otázka má veľký strategický význam, pretože po tom, e, čo sme sa dozvedeli v rámci diskusí o rozpočte a najmä pokiaľ ide o diskusie týkajúce sa vlastných zdrojov, e, myslím si, že by tu naozaj mohlo dôjsť k ohrozeniu nášho zapojenia. A pokiaľ ide o túto otázku, myslím, Myslím si, že je veľmi dôležité, aby sme e, vykonávali potrebný tlak, aby sme neboli obídení a pokiaľ ide o časy, časový rámec, ja si myslím, že 24. marec to je príliš neskoro a mali by sme sa snažiť to prijať už na prvom plenárnom zasadnutí v marci. Ja si myslím, že čas, ktorý nám dovtedy zostáva, je potrebné na to, aby sme e, rozmýšľali o potrebnej stratégii na zachovanie stability eura. My nemôžeme e, e, Ehm, keby sa nám to nepodarilo, myslíme si, že parlament by vyslal veľmi negatívny signál, ako povedal aj pán Alvaro, a my ehm, samozrejme hovoríme o rozpočte a myslím si, že v tejto oblasti naozaj môže parlament zohrať svoju úlohu a pripraviť potrebnú stratégiu. Ďakujem, Izabel. Pán Bokroš. Just... Ďakujem veľmi pekne, len veľmi stručne. Nemám pocit, eh, že táto otázka konkurencieschopnosti by mala byť eh, vnímaná z eh, perspektívy toho, či to dáva viac alebo menej právomoci Európskemu parlamentu. Práve naopak, si ani nemyslím to, že by sme, by sme ju mali vnímať z pohľadu rozpočtu čisto. Respektíve, že by sme, sa vnímali, že by sme to mali vnímať len ako inštitúciu prvého kontaktu. Táto myšlienka ukazuje, že Európska rada konečne pochopila, čo si zásadným spôsobom a síce uvedomili si, že konkurencieschopnosť je v podstate v samotnom jadre celej témy. V jadre témy ohľadom budúcnosti a stability eurozóny, ale aj nad rámec eurozóny. A súhlasím s kolegom, že to rozhodne nie je len otázka pre členské štáty eurozóny, a mala by to byť otázka pre celú Európsku úniu. A to nie preto, že sa mi nepáči ten e, systém dvojrychlostnej Európy, ale ak chceme naozaj vidieť, aby tu bola stabilita v rámci celej Európskej únie, tak potom e, sú tieto dve veci tak úzko prepojené, že jednoducho nemôžeme e, mať stabilitu eura bez toho, aby bola stabilita aj v ostatných krajinách, ktoré nie sú v eurozóne a naopak, bez ohľadu na to, ako malé tieto krajiny sú. A teda myslím si, že v prvom rade musíme zabezpečiť to, aby sme mali viac informácií od jednotlivých vlád, ktoré v podstate propagujú túto myšlienku. Musíme zistiť, čo presne chcú dosiahnuť, pretože nám nie je zatiaľ jasné v tejto fáze, o čo im ide. A zároveň, ak sa tak nestane do februára, tak mali by sme mať dosť času do začiatku marca, aby sme dokázali prijať e, uznesenie v Európskom parlamente tak, aby naše názory mohlo byť, mohli byť počuté v rovnakom čase, ako bude prebiehať aj táto diskusia. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. A posledný rečník, pán Haglund, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda ehm, mal som tu čest byť jedným zo spravodajcov v rámci balíčka o hospodárskom riadení a to je jeden z tých dokumentov, ktorý je veľmi úzko spojený s touto témou. Ehm, v prvom rade chcem osobne povedať, že v rámci tej skupiny spravodajcov, ktorí pracovali na balíčke, balíčku hospodárskeho riadenia, to bol ten prvý, ktorý bol schválený eh, už v septembri, prebiehalo naozaj veľmi veľa diskusí o tom, či by sme mali prepájať tieto ostatné témy s balíčkom, tak aby sme využili ten balíček, ktorý je vlastne schválený v rámci bežnej schvalovacej procedúry parlamentu, kde je parlament zapojený, aby sme ho využili ako akúsi páku a dosiahli aj ďalšie venci, eh, v ktorých nás už rada možno nechcela mať zapojených. A to je strategická otázka. E, mali sme tu tak dobré, ako aj zlé skúsenosti, keď sme sa snažili spájať veci navzájom a tak ako to vnímam ja, podľa mňa je naozaj veľmi dôležité, aby sme boli zodpovední, najmä v tom duchu, že tie časti, ktoré boli navrhované, e, ktoré, kde máme aké také spolurozhodovanie, mali by sme na nich pracovať, mali by sme pripraviť dobrú legislatívu, ktorá zabezpečí vlastne aj efektívne fungovanie tohoto balíčka hospodárskeho riadenia a správy. Ten už má aj konkrétny termín vo výbore ICON. E, tento týždeň sa budeme venovať pozmeňujúcim návrhom a ten vlastne by sme mali schváliť a mali by sa venovať týmto veciam. Ale tá zložitá vec je v tom, že je naozaj veľmi veľa veci, ktoré sa dejú. Rada naozaj pracuje aj na rovnakom balíčku hospodárskeho riadenia, ale zároveň niektoré hlavy štátov, ako napríklad pani Merkelová, pripravujú nové veci, čo si nové a žiadajú od nás formálnu pozíciu, pretože aj rada musí pracovať s tým istým balíčkom, ako pracujeme my. Oni majú normálnu pracovnú skupinu, ktorej predsedajú maďarskí kolegovia a tak ďalej, takže to je trochu zložité, pretože novinári, médiá a tak ďalej, to všetko sa týka vecí, ktoré eh, v podstate formálne neexistujú komisiu. A zároveň v tom istom čase tu máme bežnú procedúru, ktorá sa týka tohoto balíčka, ktorý pre, prebieha v rámci normálnej procedúry. A môj návrh teda je, držme sa teraz zatiaľ tej formál, toho formálneho dokumentu, ktorý sa prerokováva aj na pôde rady. Viem, že sú spravodajci, ktorí budú navrhovať e, prvky do tohoto balíčku, ktoré neboli v prvom návrhu, ako napríklad eurodlhopisy a ďalšie veci, na ktorých sa nemusíme dohodnúť v, tejto, e, v tomto výbore a v tomto parlamente, ale objavili sa aj niektoré ďalšie prvky, a ktoré sa vlastne nabalujú na ten pôvodný balíček. A to je asi ten najkom najkonštruktívnejší prístup, ktorý si môžeme osvojiť, pretože sedie tu a, a aby sme sa lutovali, že sme boli vynechaní, je čosi, čo nám naozaj môže byť ľúto. Ale nič to neposunie dopredu. Mali by sme sa sústrediť na tie veci, ktoré sú na stole a nie je to jednoduché, keď sa rada uberá 15 rôznymi smermi. Ale napriek tomu chcem to počerknúť a zároveň chcem upriemiť vašu pozornosť aj na to, že balíček hospodárskeho riadenia a správy e, naozaj je ešte stále otvorený pre pozmeňujúce návrhy tento týždeň. Ďakujem pekne. Bien. Merci, mon cher collègue. Ďakujem, vážený kolega. Ďakujem všetkým. A chcel by som e, osobne urobiť dve či tri poznámky. Ako povedali naši spravodajcovia, ako aj väčšina e, rečníkov, Stojíme pred nevyhnutnosťou konať rýchlo, prijať e, rýchle rozhodnutia ja, a ja nevidím žiadne iné riešenie, než urobiť pozitívne e, rozhodnutie. To je jasné. Osobne by som chcel dodať, že e, my môžeme síce vyjadrovať poľutovanie, pokiaľ ide o čas, ktorý vlády potrebujú na rozhodovanie. Teraz je situácia taká, že treba rozhodnúť rýchlo a myslím si, že e, aj vystúpenia jednotlivých poslancov sa zhodovali s duchom toho, čo povedali spravodajcovia. Je potrebné, aby sme príjmali riešenia, ktoré sú potrebné pre spoločenstvo, pre Európu. A naozaj z politického hľadiska nemôžeme konať inak. Niekedy je z politických dôvodov potrebné prihľadať na realitu a toto je aj tento prípad. Všetci poslanci veľmi dobre pochopili, že v zásade máme tri kategórie textov. Je to mini zmluva, to je tá malá zmena zmluvy, to znamená zmena článku 136. V tomto smere môže parlament skomplikovať úlohu rady a môže spôsobiť, že zlyha celá táto snaha. Pokiaľ by parlament zamietol zjednodušené prijatie E, a pokiaľ by naozaj bol potrebný celý ten zdlhavý postup pre príjmanie európskych dohovor, museli by k tomu pristúpiť všetky strany. Ďalej máme ten uh, economic governance, o tom hovoril kolega Haglund, uh, a potom je tu boli prijaté, respektíve predložené návrhy počas zasadnutia uh, Európskej rady, ktorých cieľom bolo doplniť pakt stability o pakt e, e, konkurencieschopnosti alebo niečo podobné. Toto je nový priestor na úvahy e, a je to priestor, kde pracuje Európska komisia a prezident pán Rompej a výsledok by mal byť známy v marci. Na Európskej rade by mala Európska rada vyjadriť snahu dospieť ku globálnemu Eh, ku globálnej dohode s tým, že by eh, aj Európsky parlament eh, sa tomu vyjadril, a, pretože to vyžaduje právny rámec. Ale máme tu tri rozdielne veci. My tu teraz sedíme v rámci rozpočtového výboru. A legislatívny balík e, Economic Governance samozrejme nás to fascinuje, ale nie je to naša agenda, okrem tých, ktorí sú členmi výboru ECON. A to isté platí pre pakt e, konkurencieschopnosti. To nie je naša agenda. A preto my nie, nás ako rozpočtového výboru sa to týka len do tej miery, do akej by e, do, k tomu musel prispieť rozpočet EÚ, e čo alebo pokiaľ by potom už ne, ne, e, rozpočet EÚ. E, ten mechanizmus, totiž ktorý bol prijatý 9. maja e, minulého roka, to znamená, bola tá medzištátna časť 44 e, miliard eur a potom tam bol bola časť, ktorá je zaručená z rozpočtu spoločenstva. A ten nový mechanizmus, ktorý by od roku 2014 nahradil tento dohodnutý mechanizmus, by bol úplne medzištátny, medzivládny a nemal by takúto silnú dimenziu spoločenstva. Dôvod, je ten, že niektoré vlády, predovšetkým vlády štátov, ktoré nie sú členmi eurozóny ani nemajú v úmysle do nej urychlenie vstúpiť, nechcú podstúpiť žiadne riziko, ktoré by bolo spojené dokonca aj s nepriamým financovaním tohto mechanizmu prostredníctvom európskeho rozpočtu. Preto náš rozpočtový výbor si musí položiť otázku, či sme spokojní s tým, že Systém, ktorý bol dočasne vytvorený s platnosťou do roku 2013 a ktorý bol prijatý v maji minulého roka, e, kde je e, jedna e, veľká časť rozpočtu spoločenstva, či je možné túto, tento systém nahradiť takým, kde by rozpočet spoločenstva už nezohral žiadnu, nezohrával žiadnu úlohu. Toto je skutočne chulostivá, ak nechcem povedať zábavná otázka, pretože my sme odsúhlasili mechanizmus v máji roka, roku 2010, ale zároveň sme konštatovali, že e, tá, e, že, že nie je e, bez týchto e, údajov zaručené financovanie európskeho rozpočtu. Pokiaľ by vlády sa domnievali, že, tá, že tu je taká implicentná záruka, ktorú predstavuje rozdiel medzi stropom finančného výhľadu a výškov rozpočtu a jeho jednotlivých Eh, časti, že ide o túto maržu, ktorá má eh, výšku 60 miliard, ale toto je len teoretická marža, to nemá žiadnu eh, právnu hodnotu. A my sme to ale hneď aj konštatovali. Uviedli sme to v našej správe a pripravovali sme sa na to, že v uznesení, ktoré, predstavuje, ktoré predkladá príslušný výbor, sa musí e, hovoriť o tom, aký je skutočný e, jednak právny, ako aj finančný základ pre garanciu financovania európskeho rozpočtu. A to, čo je dobrá správa pre náš výbor, e, to nie je dobrá správa pre politiku spoločenstva. A pre európsku dimenziu tejto politiky e, z hľadiska financovania únie. Takže v tom momente, ako to vyslovíme, musíme e, rešpektovať lehoty, ktoré, ako povedali spravodajcovia, sú mimoriadne krátke. Z toho dôvodu mám taký pocit, že bude veľmi ťažké, aby rozpočtový výbor poskytol stanovisko, svoje oficiálne stanovisko a preto ja v tejto súvislosti navrhujem, aby rozpočtový výbor e, konal spôsobom e, takým, že e, sa o tomto probléme bude hovoriť dnes na zasadnutí koordinátorov, ktorí posúdia aké kroky by sa mali urobiť, či máme dosť času na to, aby sme vypracovali stanovisko rozpočtového výboru. Ak áno, tak dokedy. A keby sme nemali na to dosť času, tak musíme nájsť spôsob, ako vyjadriť naše postoje e, samozrejme boli vyjadrené rozdielne postoje, ale napriek tomu ten konsenzus je pomerne široký a otázka je, či ako, ako formou sa predložia tieto e, názory, či to bude listom predsedu alebo v mene celého výboru. A vzhľadom na to, aká je dnes politická situácia, je potrebné reagovať rýchlo. Mne sa však zdá, a napokon viacerí z vás na to poukázali, je potrebné využiť príležitosť toho uznesenia, ktoré má byť prijaté na marcovej plenárke, pokiaľ ide o reformu zmluvy a keby, a teda pokiaľ ide o economic governance, teda opakujem, mali by sme využiť túto príležitosť na to, aby sme e, vyjadrili postoj k témam či k textom, ktoré sa majú prijať, k lehotám, ktoré sa majú stanoviť. Pokiaľ by sme nemohli Eh, alebo nechceli nejak vystúpiť proti tejto reforme eh, zmluvy. Ja musím však hneď povedať, že toto bude krok, ktorý bude mať dôležité finančné dôsledky a eh, preto hlasovanie v parlamente bude závisieť samozrejme aj od rozhodnutia v tejto veci, aj pokiaľ ide o európsky semester, economic governance a tak ďalej. E, Francesca Balcani je naša spravodajkyňa e, na rok 2012. E, táto bude hovoriť o chvíľu, ale má v úmysle navrhnúť spôsob, akým by bolo možné postupne zaviesť túto diskusiu do Um, rozpravy o um, európskom semestri a o finančnom výhľade po roku 2014 uh, v správe komisie. De faire ainsi, est-ce que les rapporteurs... Sure. A, čiže tak, takto, toto by som chcel navrhnúť, ale teraz by som sa chcel spýtať, či E, niekto žiada o slovo. Spravodajci Elmar nespí. E, máš slovo. Pán predseda, niektorí z kolegov sa tu pýtali, tak by som sa chcel k tomu aj vyjadriť, ale pán predseda, vy ste to už v rámci tohto výboru do istej miery obmedzili, ale myslím si, a to je aj vlastne argumentácia, ktorú by som chcel argumentovať, rozpočet Európskej únie z dvoch dôvodov zohráva alebo môže zohrávať ohraničenú úlohu, pokiaľ je ten balíček záchranný balíček, pretože jednoducho nemáme k dispozícii ten potenciál, ktorý by sme potrebovali a z tohto dôvodu vlastne to celé nie je možné a pravdepodobne sa budeme musieť uprieť o to, aby sa to celé urobilo v jednoducho v parlamentoch jednotlivých členských štátov. Potom tu máme tú doložku a táto doložka bohužiaľ ešte stále e, privádza určité pochybnosti, či to súvisí s komunitárnym prístupom. A a to by viedlo pravdepodobne určitým zjednodušenému postupu. A to hraničí zasa skutočne s tým, že by to súviselo s politickou väčšinou alebo s náhľadom jednotlivých členských štátov. Ale potom je tu ešte druhá otázka, ktorú sa spýtala aj pani Trupel a pán Alvaro, pokiaľ ide o, pokiaľ ide o inštitúcie Európskej únie. umyselne som povedal inštitúcie Európskej únie, nehovoril som o parlamente, pretože sú tu určité otázky, ktoré sa neadresujú priamo na parlamentu. Ak si zoberiem napríklad tento pakt o hospodárskej súťaže, tak nie je tu komunitárne kompetencie ako také a preto Európsky parlament nemôže zohrávať určitú legislatívnu úlohu, keď tu napríklad ide o hraničné mm, lehoty dôchodku, odchodu do dôchodku a tak ďalej. Ale ide tu skôr otázku, či to bude robiť. E, tento, či bude mať sekretariat parlament, alebo či bude mať tento sekretariat komisia, že by sme týmto spôsobom robili určité premostenie v rámci európskych inštitúcií. To je hlavne, to je ten kľúčový bod. A okolo toho sa to vlastne celé točí. Pán predseda, povedali sme tu, že tu máme tri rôzne balíčky. Tie súvisia s určitými témami. Musíme sa rozhodnúť, čo sa vlastne týka jednotlivých balíčkov. Na to, aby sme zmenili zmluvu, musíme sa pozrieť na to, do akej miery by sme mohli na tom spolu ako parlament. Máme tu časový harmonogram, potom tu máme ešte balíček stability a rastu, kde máme spolurozhodovacie právo a potom tu ešte máme diskusiu ohľadne paktu konkurencie schopnosti, kde jednoducho nemôžeme nič povedať. A teraz tu nastáva otázka, na ktorých z týchto bodoch vlastne by sme my chceli skutočne e, konkrétne pracovať, aby sme sa nedostali do takej situácie, kde ako parlament z dvoch, pri dvoch z troch bodov jednoducho nebudeme môcť nič povedať. A otázka vlastne spomín, e, súvisí s tým, kde začneme, či využijeme zmenu zmluvy, aby sme aj pri tých obmedzených možnostiach, ktoré máme, ktoré si tu veľmi pekne popísali, pán predseda, aby sme využili túto možnosť, aby sme mali určitý záväz zo strany rady, alebo či to urobíme skôr tak pri tom legislatívnom procese, ktorý súvisí s paktom stability pretože už sme sa, eh, už sa tu spomenulo, že to nemôže paralelne prebiehať, tak ako keby sme sa zbavili určitej možnosti, ktorú sme mali. A ja nezdielam ten názor, že kolegovia vo hospodárskom výbore eh, sa rozumejú až tak veľmi eh, týmto finančným trhom, ak vyčlenujú z toho tento element komunitárnej, komunitárnej participácie a z toho pravdepodobne ako keby vznikala aj určitá obmedzená akcieschopnosť parlamentu, ktorá súvisí s jednotlivými otázkami, ktoré tu boli nastolené. A myslím, že na to musíme myslieť a tým sa vlastne dostávam aj k tomu, čo som už spomenul, e, pokiaľ ide o prestíž tohto výberu a výboru a skúsenosť, a, skúsenosť ktorú má tento výbor, či skutočne parlament obstojí v tejto otázke, alebo neobstojí pri tých všetkých e, tlakoch, ktoré sú tu. Ja skutočne nemám nejakú e, ochotu hrať tu Dona Kichota. Musí byť úplne jasne povedané, že máme určitú dôveryhodnosť a že nás budú akceptovať v jednotlivých členských štátoch a že jednoducho sa skutočne snažíme dosiahnuť určitý kompromis. A ten kompromis, ktorý sa snažia dosiahnuť členské štáty, by sa mal zohľadniť, že sme tu aj my ako parlament. Komisia poprvýkrát v súvislosti s tými klevetami ohľadne dokumentov k paktu o konkurencieschopnosti eh, tak ako to bolo predložené v parlamente a prezentované parlamente minulý týždeň, ja si myslím, že znovu uh, budeme musieť zaviazať komisiu k tomu, aby jednoducho začala konať, pretože komisia ako taká je prvorada a potom až na druhej rade prichádza parlament. Na to by sme nemali zabúdať. A skutočne by ma teda zaujímalo, či v týchto otázkach eh, by sme mohli dospieť k bodu, že by sme jednoducho sa dostali smerom dopredu. Musíme si uvedomiť, či formálne chceme po- využívať určitú skrytú spoluprácu, alebo či nás využívajú skutočne tak, ako by nás mali. Chcel by som pokázať na to, že mm, na toto poukazujú kolegovia z krajín, ktoré nie sú členskými krajinami eurozóny. A ak chceme posilniť postupy spolupráce, tak e, to znamená, že tu budeme mať úplne jasné pravidlá, na základe ktorých tie krajiny, ktoré nie sú v eurozóne, by mali nárok na to prispieť k takémuto riešeniu. A aby to neboli nejaké externé debaty. A to pravdepodobne mohol byť určitý stimul pre našich kolegov, ktorí sú mimo eurozóny, aby nám trochu pomohli, aby sme sa E, aby sme my v členské krajiny eurozóny neurobili nejaký zmetok. A myslím si, že to tu treba celkom jasne povedať, že je to dosť ťažká situácia a budeme musieť zohľadniť uh, tieto všetky skutočnosti. Budeme očakávať aj vaše stanovisko, pán predseda. Aj vy by ste celkom tak jasne, ako to zvyknete robiť na základe postupov, ktoré tu máme, mohli stanoviť vaše stanovisko, respektíve prezentovať v liste stanovisko tohto výboru, ktorý by celkom jasne poukazoval na stav veci. A to by bolo pravdepodobne veľmi prospešné pre oboch spravodajcov. Takýto list by bol skutočne veľmi nápomocný, s ktorým by sme sa mohli dostať oveľa ďalej. Ďakujem. Très bien, merci, monsieur le rapporteur. Veľmi pekne ďakujem, pán spravodajca. Inge chce k tomu niečo dodať. Ja som vlastne očakávala, že sa tu dozviem niečo k tejto téme. Je tu uh, aj určitá kleveta, že by tu bol parlament, <laughs> ktorý by sa venoval týmto otázkam o svet, e, iba kleveta, alebo ako to mám vnímať. A je tu dokument, ktorý je znovu z tej krajiny, o ktorej som už hovoril, som na to poukázal. Uh, a tento dokument je síce vytlačený, ale predsa len neexistuje a je tam jasne napísané, že by sme mali mať zhromaždenie národných parlamentov, ktoré by malo byť zvolávané pravidelne, pokiaľ ide o otázky paktu konkurencieschopnosti. A to by sa týkalo tých tém, ktoré, by sú, práve, ktoré sú proti e, právnym predpisom jednotlivých členských štátov. Dobre, teda ďakujem za toto spresnenie. Ďakujem obidvom spoluspravodajcom a budeme o tejto veci ešte hovoriť aj na stretnutí koordinátorov. Vážení kolegovia, prechádzame k štvrtému bodu nášho dnešného programu. Je to téma, ktorou sa zaoberáme už dlhšie a je potrebné, aby sme veľmi presne zadefinovali jednotlivé body. E, ide práve o veľmi dôležité body číslo 4 a 5 týkajúce sa prípravy rozpočtu na rok 2012. Eh, vy ste dostali ten eh, dokument eh, a bol to dokument vypracovaný našimi dvoma, spolusprav- našimi dvoma spravodajcami. Hneď teraz odozdávam slovo Frančeske, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, pani, pán predseda, vážení kolegovia. Rada by som začala tým, že predovšetkým poďakujem sekretariatu rozpočtového výboru, konkrétne pánovi Čavelovi a pani Elize de Faro pracovali veľmi e, tvrdo a zároveň sa veľmi pozorne venovali detailom. Mali sme veľké šťastie, že máme takýchto cenných pracovníkov v rozpočtovom výbore, ktorí nás podporujú. Rovnako ehm, by som rada nadviazala na diskusiu z 27. januára počas diskusie ehm, bola veľmi jasne vyjadrená potreba mať akési politické usmernenia, najmä keď hovoríme o otvorení rozpočtovej procedúry pre rok 2012. Takže mám tu návrh uznesenia, ktorý budem môcť predložiť 3. marca. A tá základná myšlienka je, že sa pokúsime vytýčiť základnú stratégiu, na rok 2012 a teda všetci budeme azda môcť byť zapojení do procesu mapovania rozpočtovej procedúry, ktorá spadá do obdobia prvého európskeho semestra. Čiže stáva sa to akýsi etalón pre, budúcu, pre budúce hospodárske riadenie a kritické je, aby sa stala veľmi dôležitým nástrojom pri e, nadväzovaní e, na synergie v národných rozpočtoch a zároveň aby sme spoločne smerovali k stratégii 2020. Um, ehm, takže Takže to je ten návrh eh, uznesenia, ktorý vám eh, predložím 3. marca. kvôli obmedzenému času máme zatiaľ dokument len v angličtine a zároveň bude môcť, budete môcť predkladať pozmeňujúce návrhy len v angličtine. Pevne verím, že to je v poriadku a že s tým súhlasíte. Rovnako som poskytla aj návrh kalendáru, kalendárov stretnutí, alebo teda návrh kalendáru stretnutí výborov. Začne 22. Eh, eh, februára eh, a vlastne pokrie to koniec marca, čiže to bude trvať skoro celý marec a pevne verím, že, že to vlastne napojí sa na tento proces a zároveň nám to pomôže lepšie definovať ciele v rámci stratégie 2020. Lepšie budeme môcť definovať tie základné priority, ktoré budeme chcieť v rozpočte na rok 2012. Rovnako, rovnako o čo sa snažím v tomto dokumente je ilustrovať veľmi jednoznačne tú základnú metódu. Chcela som načrtnúť akúsi základnú prvú myšlienku toho, ako by mal vyzerať rozpočet počas tzv. európskeho semestra. Má to dve strany. V prvom rade ide o úsilie e, zabezpečiť, že náš rozpočet bude zrozumiteľnejší a transparentnejší. To znamená, že by sme mali zabezpečiť um, aby, aby vlastne tie výdavky, ktoré sú v súlade so stratégiou 2020, eh, tam hovoríme o tých 8 veľkých cieľoch a 20 vlajkových iniciatívach, um, pracujeme na tom, aby sme konsolidovali náš európsky rozpočet s individuálnymi národnými rozpočtami. 13. apríla, ak si spomeniete, sme mali naplánované stretnutie s poslancami národných parlamentov ktorí sa snažili e, zabezpečiť to, aby bol rozpočet čitateľnejší, jednoznačnejší a zároveň, aby sme vnímali, ako bude fungovať náš rozpočet v spojitosti s národnými rozpočtami, ako ich dokážeme prepojiť. Takže prosím, chcem upremiť vašu pozornosť na pracovný dokument, ktorý pripravil náš predseda minulý rok. Tam sme hovorili o financovaní stratégií 2020 v období krízy. A zároveň sme sa snažili v podstate nadviazať na viaceré synergie, ktoré existujú v rozpočte. To to je teda tá základná metóda. Rovnako som sa snažila zanalizovať aj konkrétne čísla, ktoré e, vlastne sú spojené sa celým procesom finančného plánovania a programovania. A pozrel som sa špecificky na záväzky. Máme 147,5 87 miliardy v závislosti od toho, či tam zaradíte aj fond prispôsobenia sa na globalizáciu. Išlo by teda o nárast o 4,2% v porovnaní s predchádzajúcim rozpočtom, ale nezabúdajme na to od začiatku, že tento nárast ehm, nie je podstatným nárastom. Ide v podstate o v zásade iba zdanlivý nárast, pretože ten súvisí eh, s, s finančnými tabulkami pre viacročné, viacročné programy. A v podstate je tu aj automatické dvojpercentné, dvoj, automatická dvojpercentná úprava, nárast v v riadku 1.2b, eh, ktorý vlastne hovorí o tom, eh, tam sa to týka záväzkov, ktoré prijala komisia minulý rok a rovnako posunie riadku 2, eh, čo je spôsobené ehm, problémom, ktoré vlastne vyplývali z, z úprav komisie, ktorá navrhla na jeseň, čiže to je vlastne neskôršie upravenie rozpočtu. Týka sa to rovnako aj e, poklesu čerpania výdavkov v, rozpo- v, výda- v polnohospodárskej oblasti. Rovnako vlastne e, ide o zvyšné čerpanie kvôli vytvoreniu nových agentúr. A ako spomenul aj náš predseda, je tu bod, ktorý sa týka riadku 5, ktorý sa, ktorý sa viaže k listu od komisára Levandovského, ktorý hovorí o tom, že operačné ročné narasty operačných výdavkov nesmú presiahnuť e, hranicu 1%. Čo sa týka samotných platieb, e, finančné programovanie zatiaľ neposkytuje konkrétne dáta. To, čo zatiaľ vieme, je len to, že máme strop ktorý je na úrovni 141,36 miliardy. E, ako, v porovnaní, ako aj pri predchádzajúcich rokoch, musíme sa pozrieť na marže tie sú veľmi mierne, veľmi, veľmi jemné, ale nie, nemusia sa nutne líšiť od tých, ktoré sa nachádzali vo finančnom programovaní počas predchádzajúceho roka. Je to ale čosi, čo bude pravdepodobne nové. Na rozdiel od minulého roka a predchádzajúcich rokov, tak tento rok najmä berúc do úvahy obdobie krízy, berúc do úvahy e, šetriace programy a škrty v rozpočtoch, ktoré v súčasnosti prebiehajú, je pravdepodobné, že to bude vyzerať trochu inak od toho, ako si to predstavujeme, najmä v prípade rozšírenia finančného programovania. Takže pravdepodobne sa budeme držiať nižšej úrovne. Ide teda o nový scenár. Inými slovami, návrh komisie nebude náš jediný prach, budeme sa sústreďovať na marže a budeme sa pozerať na to, e, čo z toho môže vyplývať pre finančné programovanie. A práve preto sa môžeme ocitnúť v situácii, v rámci ktorej sa venujeme požiadavkám, ktoré ktoré musia byť urgentne vysporiadané, ale nemusia byť nové. Napríklad nástroj flexibility. E, to je typická vec, ktorá vždy zmení ten prach ide o prispôsobenie úrovni flexibility a tak ďalej, ale zároveň aj 5% na úroveň flexibility. To môže byť veľmi dôležité, najmä keď hovoríme o implementácii kľúčových komunitárnych programov v rámci stratégie spoločenstva do roku 2020. Ďalšie kroky, ktoré som už spomenula predtým, ale ktoré sa ktoré spomínajú aj negatívne priority, napríklad programy, ktoré by možno v podstate mohli, eh, ktoré by sme mohli ukončiť, to sú tzv. tie unikové priority. Takéto negatívne priority, keď vytýčime takéto negatívne priority, tak to znamená, že sa neocitneme nikde, neposunie nás to nikam. Nikto nechce mať negatívne priority, všetko je dokonalé, všetko je vznešené a cnostné. Ale zároveň sa musí, musíme položiť otázku že v podstate v dobrej viere môžeme dospieť tejto otázke. Nemali by sme sa skrývať pred tým, čo sú nepohodlné otázky. E, keďže sa snažíme mať veľmi prísny rozpočet a naplňať tie záväzky, ktoré máme, európsky rozpočet musí byť stimulujúcim rozpočtom, musí podnecovať rast aj v členských štátoch. A v spojitosti s tým je tu ďalšia otázka. V rámci nášho rozpočtu mali by sme premýšľať nad diskusiou a riešením pre nové finančné nástroje, ako napríklad nástroje, ktoré budú zahrňať Európsku investičnú banku. Inými slovami, e, malo by ísť o rozpočtové procedúry, e, to, ktorým sa musíme venovať a ktorým musíme venovať intenzívne úsilie, tak aby sme naozaj boli prísni, dôslední, ale zároveň aby sme zabezpečili to, že náš rozpočet je mierne odlišný od iných, že tento rozpočet naozaj vytvára predpoklad predast a je kľúčom pre vysporiadanie sa s krízou. <clears throat> Ďakujem veľmi pekne. E, poprosím pána Fenasa, aby e, takisto vystúpil. Je to náš spravdajca pre ostatné inštitúcie. E, ďakujem, pán predseda. Rozpočet na roky 2012 a 2013 bude, tak povediať, konsolidačný rozpočet. Táto konsolidácia je výsledkom eh, novej medziinstitucionálnej dohody. Myslím si, že pokiaľ ide o ďalší finančný výhľad, tak eh, budeme hovoriť o sumách potrebných na fungovanie parlamentu aj ostatných inštitúcií, ale myslím si, že by sme sa mali pridržiavať jedného základného princípu a tým je excelentnosť. Mali by sme hovoriť o nákladoch spojených s tým, že sa nezabezpečí e, excelentnosť a e, je potrebné, aby aj parlament vždy presadzoval tento princíp. A aby sme skutočne dosiahli e, excelentnosť, tak musíme vychádzať z dostupných zdrojov. A v súčasnej situ- situácii a v rámci kultúry našej organizácie musíme zabezpečiť dodržiavanie e, zásad správneho riadenia, efektívnosti a účinnosti. To znamená, že svoje ciele by sme mali dosahovať s nasadením čo najmenšieho objemu zdrojov. To si vyžaduje kvalitu, úspornosť, transparentnosť a to sú e, zásady, ktorými sa musíme riadiť tak v parlamente, ako aj v ostatných inštitúciách. A z tohto dôvodu, ako sa to aj e, uvádza v mojej správe, treba prijímať len takých e, pracovníkov len v prípade, keď e, sa preskúmajú e, možnosti využitia existujúceho stavu pracovníkov vo všetkých inštitúciách. Je potrebné, aby sme prísne sledovali variabilné náklady a v rámci týchto variabilných nákladov musíme zabezpečiť plnenie cieľov, e, čiže naša politika sa musí riadiť cieľmi, čo je možné len na základe dobrého riadenia, o ktorom som hovoril skôr. Len takýmto spôsobom dosiahneme pokrok, e, vychádzajúc z rozpočtu založeného, vychádzajúceho z, z nulového rozpočtu. A E, v ďalšom e, e, finančnom rámci musíme zabezpečiť zapracovanie týchto zásad. Musíme naozaj zabezpečiť, ako to vyzerá s variabilnými nákladmi v súvislosti napríklad s um, personálnou politikou a takisto musíme vychádzať aj z dĺžky viacročného finančného rámca s tým, že na začiatku každého legislatívneho obdobia musí parlament aj ostatné inštitúcie riadne naplánovať svoju činnosť. Ak máme dosiahnuť tie cieľe, o ktorých som hovoril, napríklad transparentnosť, má veľký význam, aby e, plnenie všetkých e, rozpočtových e, Um, položiek bolo predkladané um, parlamentu aj ostatným trikrát do roka. Myslím si, že to poskytne dostatočný časový priestor na to, aby sme mohli uh, sledovať e, plnenie rozpočtu, ako aj dodržiavanie tých základných princípov, o ktorých by som chcel podávať správu. Veľmi dôležitá bude koordinácia medzi jednotlivými inštitúciami, komisiou, radov a parlamentom. Musíme však e, e, prihliadať aj na účtovanie nákladov a napríklad musíme smerovať e, k elektronickému governance, využívaniu napríklad videokonferencií. Skrátka, musíme využívať a zabezpečiť aj spolahlivý systém internetového pripojenia. Takisto sme, e, sa musíme pozrieť, ako vyzerajú kancelárie e, našich e, členov. Musíme sa zaoberať environmentálnou politikou v súlade so strategickými cieľmi EÚ a stratégiou 2020. E, tu nesmieme zabúdať na environmentálnu politiku. Myslíme si, že treba posilniť systém EMAS takisto dosiahnuť úspory v spotrebe ciele vody, energii, toto teda úspory v oblasti um, energii, spotreby vody a tak ďalej. Takže to sú všetko uh, veci, ktoré treba sledovať. Okrem toho by mali inštitúcie vypracovať plány znižovania nákladov na základe tých princípov, o ktorých som hovoril. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem, vážený kolega. Uh, teraz uh, by som chcel zdôrazniť, že pokiaľ ide o problém parlamentného rozpočtu, tu je istý problém s časovým rámcom, lebo e, tento problém je potrebné e, vyriešiť v rámci Bíra e, parlamentu. Budeme o tom hovoriť na stretnutí koordinátorov. A teraz by som chcel odovzdať slovo Sidonii, ktorá spolu s Frančeskou, ako aj spolu e, spravodajcom, e, spoluautorom ďalšieho e, dokumentu, ktorý ste dostali. Je to plnenie pilotných projektov a prípravných, prípravných prác, prebiehajúcich prípravných prác Sidonia. Ďakujem pekne. Pán predseda, spolu s Frančeskou predstavujeme dnes dokument, ktorý je v podstate takým náčrtom toho, čo tieto pilotné projekty a prípravné kroky sú. Zároveň, čo sme spravili vo výbore pre rozpočet pre túto tému a zároveň aj na pléne minulú jeseň. To je vlastne to, e, čomu sa venujú, alebo ten zoznam základných prípravných krokov, ktoré schválil Európsky parlament, tak zoznam tých nových, ako aj zoznam tých, ktoré sme chceli ešte predložiť. Už základná myšlienka tohoto dokumentu je v prvom rade zosumarizovať keďže sme nemali túto možnosť v decembri. Takže toto je možnosť, ako v podstate zosumarizovať eh, tento balíček eh, pilotných projektov a prípravných konaní, eh, keďže sme ich zaviedli v rozpočte na rok 2011 v decembri. A to je príloha 1. A rovnako pre vašu informáciu v prílohe 2 je zoznam všetkých pilotných projektov a prípravných konaní, ktoré existujú v rozpočte 2011. Zároveň vlastne treba povedať, že sme ich nemenili, sú tam častokrát staré projekty, ktoré pochádzajú z predchádzajúcich rokov a len sme v nich pokračovali počas roka 2011. Na začiatku tohoto dokumentu um, si môžete prečítať aj základné právne východisko pre tieto pilotné projekty a prípravné konania a zároveň tu sú aj niektoré informácie pre tých z vás, ktorí ktorí, sa, ktorí rozmýšľate nad eh, vlastne iniciáciou takéhoto pilotného projektu alebo prípravného konania a rovnako je tu aj sumár eh, a niektoré informácie sú tu o obmedzeniach, o tých limitoch, ktoré existujú. A zároveň akým spôsobom sú tieto pilotné projekty obmedzené zo strany IAE eh, a predovšetkým ako sú obmedzené maržami. Čiže to je ten veľmi dôležitý rámec, ktorý v podstate ukazuje potenciálnym autorom priestor pre manevrovanie, alebo často, častokrát je to skôr nedostatok priestoru pre manevrovanie, ak by som to mala povedať takto. Zároveň na samotnom konci tohoto dokumentu nájdete aj kalendár. Tu by som chcela počerknúť dôležitú vec. Ako spravodajkňa eh, som mala možnosť vidieť, že viacerí z nás eh, majú záujem e, iniciovať takéto pilotné projekty a sú veľmi radi, keď tieto projekty uzrú denné svetlo, ale zároveň sa im potom už nevenuje adekvátna pozornosť aj zo strany autorov a tí už nesledujú, čo sa potom ďalej deje a ako ďalej vlastne žijú a fungujú ich myšlienky. A ehm, práve preto by som rada tým z vás, ktorí e, sú často zabudnuté autormi, každom prípade by som chcela, aby ste sa im venovali aj počas tohto roka, pretože si myslím, že to je naozaj veľmi dôležité, aby sme si overili, či ciele týchto projektov sú naplňané a zároveň, ak z nejakých eh, dôvodov tieto projekty eh, nebudú fungovať. Je to dôležité pre náš eh, proces učenia, aby sme presne vedeli, prečo zlyhali a z akého dôvodu. Za týmto účelom je vlastne našim našou veľkou pomocou Európska komisia, ktorá nám pomáha získavať tieto informácie na strane 5 dokumentu, rovnako ako aj v oceku 17 máte niekoľko informácií o kalendári a zároveň, čo je veľmi dôležité, e, máte tu informáciu aj o tom, kedy e, bude vykonané vyhodnotenie alebo kde budú vyhodnotené e, konkrétne kroky, ktoré boli prijaté. Jednu, je tu jedna úprava, ktorú musím spraviť, konkrétne VIK 16 28. apríla je spomenuté, že komisia pripraví návrh rozpočtu a spolu s návrhom rozpočtu aj, aj správu o konkrétnych eh, prípravných eh, konaniach a pilotných projektoch. Pravdepodobne tak tomu nebude. Predpokladám, že to bude o mesiac neskôr. Eh, tie podporné dokumenty, vrátane ktorých tam budú vlastne aj e, podmienky pre prípravné konania a pilotné projekty, tak tie pravdepodobne e, prídu až 20, okolo 25. mája. V každom prípade spolu s Francesco Balzani e, chceme zvážiť to, že jedna z monitorovacích skupín by sa sústredila tiež na hodnotenie pilotných projektov a prípravných konaní, takže tak pre roky 2011 ako aj e, na budúci rok, s výhľadom na budúci rok. A teda opäť chcem vás vyzvať, aby ste sa pozreli na tento dokument, ak chcete byť autorom, alebo máte dobrú myšlienku, ale zároveň aj tým z vás, ktorí e, boli autormi pripravených e, konaní a pilotných projektov v minulom roku, tak aby sme ich mohli monitorovať spolu, aby sme sa čosi naučili. Ďakujem pekne. Merci. Bon, donc... Ďakujem. Takže ste si vypočuli pani spravodajkyňu. A máme tu celý rád žiadosti o slovo. Prosím vás, aby ste veľmi stručne uviedli svoje pripomienky. E, ako prvý sa bude hovoriť Laslo Šurian. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja by som sa chcel Pán predseda, e, chcel by som e, pozdraviť aj sekretariat e, a je to dobrý zvyk, ale na druhej strane máme na to aj dobrý dôvod. Keď e, som si prečítal e, tento text, tak mal som e, problémy na dvoch úrovniach. Poprvé, chýba mi tu jednoznačný časový rámec, harmonogram týkajúce sa prípravy rozpočtu. Ale v priebehu dnešného popoludnia som dostal dokumenty, v rámci prípravy na stretnutie koordinátorov, kde sa nachádza tento harmonogram, o ktorom potom budeme môcť hovoriť. A môj druhý problém súvisí s tým, že tu ide o jeden zásadný dokument, ktorý je však zároveň eh, dokumentom, kde niečo chýba. A to Rozpočtový výbor a plenárne zasadnutie, na ktorom by sa mali, malo hovoriť o našich cieľoch v rámci tom, tohto rozpočtu. Myslíme si, že e, tá pani spravodajkynia vyjadrila vôľu vypracovať takýto dokument, ale ja si myslím, že e, možno, že hlasovanie o tomto texte až v apríli, to je snad trocha neskoro, ale zrejme nemáme inú e, možnosť. Pokiaľ ide o to navýšenie o 4,2%, mne sa to zdá vzhľadom na súčasnú situáciu príliš ambiciozne. Samozrejme, minulý rok rada urobila chybu, pokiaľ ide o viazané e, rozpočtové prostriedky, a tu bola príliš pružná, pokiaľ ide o, o, e, o platobné rozpočtové rozpočtové prostriedky tam možno vystupovala dôraznejšie, ale e, je možné, že táto chyba sa bude opakovať aj tento rok. Tento rozpor medzi viazanými a plato, potrebnými rozpočtovými prostriedkami. Preto si myslím, že by sme mali e, byť dosť odvážni na to, aby sme čelili otázkam negatívnych priorít, e, pretože parlament zastupuje európskych občanov a ide o to, aby európsky rozpočet plnil svoj účel, pretože keby sme uh, E, sa snažili pokryť všetko. Ten rozpočet by nemal e, to posolstvo potrebné, tú, tú, tú silu a mohli by sme tie prostriedky príliš rozptýliť e, medzi jednotlivé oblasti. Ja si myslím, že tu musíme spolupracovať a že potrebujeme na tento účel dosiahnuť potrebnú väčšinu. No a myslím si, že je príliš ambiciozne, ak e, sa e, hovorí o nových zdrojoch. E, myslím si, že keď hovoríme o zapojení Európskej investičnej banky, toto je niečo, čo si e, parlament už dlho žila, a rada je pripravená to podporiť, pokiaľ sa nič neurobi s celkovou výškou rozpočtu. Čiže my potrebujeme nájsť v našom rozpočte ešte aj prostriedky pre Európsku e, investičnú banku, čo samozrejme nie je možné a je samozrejme potrebné v tomto smere e, E, spolupracovať a hľadať iné možnosti. Ja si však myslím, že pokiaľ ide o rozpočet na rok 2012, ťažko možno hľadať iné možnosti. A posledná poznámka e, súvisí s tým, že je potrebné vždy vychádzať z dlhodobých e, cieľ, Hoci tieto možno ešte neboli e, presne formulované, je potrebné na ne prihliadať aj pri príprave našich e, nových rozpočtových rámcov a preto by ma už teraz zaujímali, aké budú návrhy týkajúce sa nových priorít. Minulý rok to bola mládež, tento rok znova očakávame nejaké priority, ktoré by sme mohli všetci podporiť a ktoré by sme mohli mohli vyslať našim e, občanom ako posolstvo. Ďakujem. Pán Glund. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Dovolte mi e, nadviazať na dvoch spravodajcov, teda tohto ročného spravodajku a predchádzajúceho spravodajcu. Ďakujem za e, dobre pripravené dokumenty, rovnako aj vo svetle toho všetkého, čo sme diskutovali. Myslím si, že to je veľmi uspokojivé, ako sa začíname venovať tejto téme. V prvom rade mi dovolte povedať toľko, že rozhodne nezávidím prácu pani Balzány v tom, že má byť spravodajkňou na rozpočet na rok 2012, keďže ako veľmi dobre vieme, ekonomická situácia rozhodne nie je jednoduchá a predpokladám, že ak tie rokovania v roku, na, na rok 2011 budú ťažké, tak tieto budú rovnako ťažké a nie ťažšie. Rovnako vieme aj to, že marže sú veľmi, veľmi e, obmedzené. Študoval, študoval som váš e, dokument veľmi podrobne a opäť považujem za veľmi zaujímavé eh, vnímať, ako chcete integrovať toto ekonomické riadenie do rozpočtového myslenia a rozhodne to je čosi, čo výrazne ocenia národné parlamenty, ako aj rada na teoretickej úrovni a zároveň stále zostávam na veľmi teoretickej úrovni, na praktickej úrovni musíme eh, sami sebe počerknúť, ako tak chceme urobiť v praxi a to mi zatiaľ nie je veľmi jasné. Hoci, ako som už spomenul počas predchádzajúcej diskusie, okrem iných vecí, e, bol som aj spravodajcom e, pre balíček hospodárskeho riadenia vo výbore IKON a v tomto smere európsky rozpočet zohráva malú, e, počerkuje malú úlohu. No a my sme rovnako dospeli k tomu, že vy sa pýtate, či by sme mali mať negatívne priority a podľa mňa to je rovnaká diskusia, ako sme mali aj vo výbore ŠOR Samozrejme je veľmi ťažké mať negatívne e, priority, keďže sme v rámci toho istého viacročného finančného rámca. Veľa vecí už bolo vlastne zaviazaných v minulosti. Ťažko sa hľadajú rozpočty v súča- peniaze v súčasnom rozpočte, ale zároveň je zrejme aj to, že vlastne rada hovorí o akomsi balíčku e, zameranom na rastúcu konkurencieschopnosť. Je jasné, že sa tak nestane bez nových priorít, ale tu v podstate implementujeme len stratégiu 2020 a to chce, aby sme reprioritizovali náš rozpočet inými, a zároveň inými spôsobmi našli peniaze pre naše priority. A ak neurobíme nič, v rokoch 12 a 13, tak sme v podstate stratili 30 času, ktorý máme keď stratégia ehm, so spoločnými cieľmi bola práve príjmená. Minulý rok sme mali ešte stále eh, veľa rokov do roku 2020, ale ak premerháme roky 11, 12 a 13, tak sme stratili 30% času a celá stratégia 2020 bude úplne stratená. A teda je veľmi dôležité, aby sme eh, preskúmali, čo môžeme spraviť do budúceho finančného rámca. A nebude to ľahké. Ale to nás privedie k tomu, že by sme mali diskutovať o negatívnych prioritách a to by nám malo vytvoriť eh, priestor pre manevrovanie a podporiť tie pozitívne priority. Vy ste hovorili aj to, že ste presvedčená o tom, že dokážeme nájsť rovnováhu medzi fiskálnou konsolidáciou a podporou investícií, tvorbou pracovných príležitostí a zároveň európskym rastom. Ak sa nám toto podarí, tak naozaj budem veľmi rád. To je jeden z tých kľúčových bodov, že pevne verím, že to je možné ale v každom prípade to od nás bude vyžadovať zoznam negatívnych priorít a uvidíme, či sa nám ich podarí spoločne nájsť, pretože môj odhad je ten, že to rozhodne nebude jednoduché osloviť nejakú veľkú skupinu v prípade rozpočtu. keď sme dosiahli úroveň 97% minulý rok, 29% minulý rok, tak neviem, či sa nám podarí dosiahnuť viac budúci rok. Rovnako je tu ďalšia téma, nevyčerpané prostriedky v niektorých oblastiach, štruktúr, štruktúrálne fondy infraštruktúra a výskum. Neviem, do akej miery máme flexibilitu a ako, na tom, ako sa na to pozerá rada, ale v každom prípade to by nám mohlo poslúžiť na financovanie našich priorit, ale zároveň to ešte len uvidíme. Rozhodne sa tešíme na prácu na týchto témach spoločne a tešíme sa aj na ten konečný výsledok, na uznesenie a rovnako sa tešíme na návrhy, ktoré vzídu. Ďakujem. Goran Pern. Um, me... Ďakujem, Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem pekne, pán predseda. Dovolte mi len stručne poznamenať, čo si k tomu, čo povedali obidvaja spravodajci. V prvom rade k správe pani Balzány a zároveň aj k správe o všeobecnom rozpočte. Treba povedať, že tie návrhy, ktoré priniesla ohľadom metodiky, to myslím si, že to je naozaj veľmi dobré. Ak sa nám to podarí udržať veľmi krátke a veľmi konkrétne zacielené. Rovnako dokázala aj to, že jej myšlienka toho, aby sme vytvárali takýto dokument o stratégii, ktorá bude postavená na finančnom programovaní, je to veľmi užitočné. Užitočný dokument, pretože už teraz vidíme celý rad vecí a tém, v rámci ktorých budeme mať problémy a to je nevyhnutné pre našu vlastnú vnútornú analýzu. Rovnako je zrejme aj to, a budem stručný, je zrejme, že postoj rady vytvoril a bude vytvárať celý rad problémov. Karl Hogan eh, spomenul, akým spôsobom budeme hľadať rovnováhu medzi šetrením a rastom, akú úlohu zohrá eur, rozpočet Európskej únie v tejto oblasti. Myslím si, že tu je celý rad vecí, eh, ktoré by sme mali podrobnejšie preskúmať jednak musíme zabezpečiť to, že rada pochopí, že rozpočet je postavený na celom rade e, právne záväzných viacročných finančných plánoch. A to je východisko pre rozpočet. My jednoducho nemôžeme ignorovať tieto plány, nemôžeme ich opomenúť. Musia to pochopiť. Zároveň musia pochopiť aj to, že tieto záväzky musia byť uhradené. Minimálne principiálne. A neviem, či nie som si istý, či tomu rozumejú. Ďalej, minulý rok sme začali uzatvárať ten rozdiel medzi záväzkami a platbami. Mali sme väčší nárast v platbách a v príspevkoch ako v záväzkoch. A tento trend musí pokračovať. Ale zároveň e, bude veľmi ťažké vidieť, akým spôsobom sa nám to podarí. Budeme potrebovať veľmi dobré, veľmi jasné argumenty, pretože v opačnom prípade ponecháme celý rad dôležitých regiónov a programov, programov e, proste jednoducho bez peňazí, e, bez financovania. Rovnako je veľmi dôležité, aby sme pochopili aj to, že rozpočet je nástroj pre solidaritu. Tu využívame máme vlastne metódu redistribúcie. My v podstate bereme bohatým a dávame chudobným. Takže všetky členské štáty nezarábajú e, na škrtoch v európskom rozpočte. E, ten je to celý rad e, členských štátov, ktoré stratia na škrtoch v európskom rozpočte. Neviem, či si to uvedomujú. A ďalšia téma je, ak toto dokážeme vysvetliť rade, budeme skutočne potrebovať podporu špecializovaných výborov, budeme potrebovať, aby sa na to pozreli e, do podrobností, aby videli, ako funguje implementácia programov legislatívnych viacročných rámcov, tak aby sme našli nevyhnutné argumenty a ak budeme mať špecializované výbory na našej strane, tak potom budeme vedieť predstaviť e, adekvátne e, argumenty rade. Toľko k správe pani Bázany, bolo to veľmi užitočné a veľmi rozumné. K správe pana Fernandeša opäť veľmi rozumné, možno trochu viac tradičné. Je tu niekoľko vecí, ktoré mi chýbajú. V prvom rade žiadali sme Žiadali sme byro a zároveň aj ďalšie inštitúcie, aby nám poskytli viac informácií o celom rade rôznych vecí. E, jednak správy o rozpočte vychádzajúcom z nuly. E, zároveň vlastne, aké sú tu rôzne e, variabilné, aké sú tu variabilné položky, e, Dom európskej histórie a tak ďalej. Ďalšie projekty, ktoré máme teraz, by sme mali pripraviť isté závery a nie je tu tak veľa záverov v tejto správe. Mali by sme sa rovnako sústrediť aj na niektoré veľmi kontroverzné témy. Čo budeme robiť s návštevníckým centrom? Čo budeme robiť s Domom európskej histórie? Čo urobíme e, so, so štatútom asistentov? A čo je možno najdôležitejšie a najcitlivejšie, všetci sme mali možnosť e, vidieť a viem, že pán spravodajca to asi nevidel, keď písal správu, ale teraz sme videli list od pána Levandovského, ktorý nás žiada, aby sme obmedzili nárast na 1% nominálne nominálne 1%, čo v podstate znamená škrt. Akým spôsobom na to odpovieme, keď hovoríme o vlastnom rozpočte parlamentu a zároveň nielen o vlastnom rozpočte parlamentu, ale aj ako iné inštitúcie na to zodpovedajú. Pre nás samozrejme je to najmä zodpovednosť e, nášmu vlastnému rozpočtu a mali by sme sa tomu venovať e, v budúcich diskusiách. Ďakujem pekne. Merci, mon cher collègue. Ďakujem, vážený kolega, pán Hartong. Eh, eh, eh, Ďakujem pekne, pán predseda. Možno by som mohol krátkosti reagovať na tieto dve správy, ktoré sme si vypočuli. Myslím si, že medzičasom už máme ako keby nejaký nárast všelijakých projektov, ktoré sú tu. Teším sa, že komisia skutočne bude implementovať viaceré z týchto myšlienok a tento rok ja skutočne budem dozerať aj na to, či takéto implementácia prebieha konštruktívnym a zmysluplným spôsobom, pretože to je vlastne aj moja úloha ako poslanca Európskeho parlamentu. A ešte pokiaľ ide o správu Francesky, pokiaľ ide o rok 2000 tak ja tu mám dojem, že skutočné politické rozhodnutia boli spravené a ktoré súvisia s rozpočtom. Zdá sa, že rozpočet bude znovu navýšený, nebudú to nejaké úspory, to si myslím, že je bohužiaľ veľmi e, nešťastné a obávam sa, že e, tento rok pravdepodobne budeme musieť mať ten istý boj ako aj v minulom roku. Je to predovšetkým smutné pre občanov v Európe. Si, mon cher collègue. Elga Truppel. Ďakujem, Helga <clears throat> Thank you, Chair. Uh, thank you for... Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem pekne dvom spravodajcom. Začnem s Frančeskou. A viete, že ja som ako členka ze strany Zelených a podporujem modernizačné štra- stratégie, ktoré súvisia s Európskou úniou a ktoré sme tu mali do toho, do, v rámci toho obdobia do roku 2020, predovšetkým pokiaľ je to implementované správnym spôsobom. Takéto stratégie by mohli byť dobré. A teraz sa dostávam vlastne konfliktu cieľom. V tejto správe Francesky máme tu tých sedem vlajko, vlajkových e, iniciatív, hovorí sa tu o Európe, ktorá má eficientné zdroje. Keď hovoríme o rozpočte pre štruktúrálne fondy ako politiku koheznosti, súdržnosti, tak tu môžeme skutočne rátať iba s určitými vlankovými stratégiami vtedy, ak tu bude zmena v rozpočte pre polnohospodárstvo a rozpočte územnej celistvosti skutočne musíme počítať s tými zdrojmi, ktoré máme k dispozícii. A preto to nie je len problém pre radu ako takú. Je to problém, ktorý e, súvisí aj s väčšinou v tomto parlamente, pretože ak sa pozriete skutočne na vypočutie vo, výboru, vo výbore ŠUR, tak nie sú to žiadne väč- nie je to taká väčšina, ktorá by sa bola zmenila. Ak sa chceme skutočne uberať smerom nových priorit, tak musíme urobiť škrty v starých prioritách, pretože jednoducho nie bude to reálne, aby sme navýšili rozpočet a preto si myslím, že tu bude pravdepodobne veľký problém a tento problém e, nesúvisí iba s tým, že by sme sa mali e, vyhovárať národu, ale je to aj náš problém. Ak nie sme pripravení na to sústrediť sa nové priority, pravdepodobne budeme mať starý rozpočet s veľkým množstvom starých problémov. Čiže to je to nebezpečenstvo, ktoré tu vidím ja. A týmto sa vlastne dostávam aj k správe pána Fernandesa. Čiže celkový cieľ Ehm, že by sme hovorili o konsolidácii rozpočtu, to je samozrejme veľmi pekné, ale nevidím tu žiadne detailné informácie, ktoré by sa týkali takéhoto nadpisu alebo takéto iniciatívy, pretože Vidím, že chcete investovať do elektronickej vlády, alebo správy, alebo do Wi-Fi, alebo do environmentálnych politík a potom zasa chcete robiť úspory, ale no, robiť úspory to znamená, že najprv chceme investovať do udržateľnejších technológií, ktoré by umožnili šetrenie. A pokiaľ ide o Dom európskej histórie, to ako už bolo povedané, nevidím celkom konkrétne, ako to chcete financovať v kontexte konsolidácie. ak to mám brať ako vážnu konsolidáciu, tak očakávam, že vy a PPE, EPP nebudete sa utiekať k tej druhej tranže, a ak chcete skutočne mať viac peniazy, tak budete sa musieť pravdepodobne držať e, výsledkov našich diskusí z minulosti. Takže pravdepodobne by sme sa k tomu ešte mohli vyjadriť. Inak to jednoducho nechápem, čo tu e, myslíte pod konsolidáciou, ak sa nevyjadrite ku konkrétnym e, bodom a konkrétnym bodom, kde chcete urobiť vlastne škrty. Ďakujem. Ďakujem, Helga. <clears throat> To je poznámka, ktorá dáva zmysel. Ďakujem veľmi pekne pán predseda, e, zaznelo už mnoho vystúpení, ktoré sa konkrétne týkali toho dokumentu, ktorý predložila pani kolegyňa Balzány. V každom prípade chcem povedať, že jej chcem zablahopriať. Potom, ako som si to mohla prečítať, do veľkej miery súhlasíme e, s tým, čo je to obsiahnuté a zároveň e, sa nám páči spôsob, akým sme sa vysporiadať s budúcim rozpočtom. V každom prípade, keďže bude potrebovať pomoc, a myslím si, že toho si všetci naozaj veľmi dobre uvedomujeme, E, chcem položiť celú e, sériu otázok. E, myslím si, že je veľmi dôležité, aby sme si začali odpovedať na tieto otázky. Jedna vec je odkazy na tie platby, o tom hovoril už aj kolega Ferm to je úroveň platieb, aký úroveň platieb, o akú úroveň platieb máme žiadať, čo chceme obhajovať. Ja osobne si myslím, že v prvom rade to musí byť komisia. Komisia, ktorá má najviac údajov. Um, a to ja môže predložiť tento dokument a zároveň tu budeme môcť vidieť tieto platby. Uh, a zároveň eh, vlastne musíme mm, dostať svojim záväzkom, ktoré sme už prijali. A to má za, za, vlastne za, začlenené pani Balzany vo svojom dokumente, ale v prvom rade je to náš problém. My musíme predovšetkým bojovať za záväzky, ktoré už sú, ktoré už sú presne určené a vymedzené. To sú tie, ktoré v podstate sa nachádzajú v jednotlivých eh, zakotveniach programov. Rada to môže čítať, môže to pochopiť, nemusí to pochopiť a tak ďalej. Môže to vníma zo svojho pohľadu, snažia sa šetriť a škrtať. Ale v každom prípade budeme musieť naďalej sa držať tej istej stratégie, ako sme mali počas posledných rokovaní a počas predchádzajúcich rokovaní s radou. Ehm, rovnako budeme musieť eh, v podstate meniť záväzky predplatby, ale je dôležité, aby sme obhajali túto rokovaciu pozíciu, najmä tak, aby boli tieto už e, vlastne prislúbené platby minimálne zmenené. Ďalej chcem spýtať pani Balzany e, na negatívne priority. Ja osobne si myslím, že toto je veľmi zásadný postup. A to nie kvôli tomu, že sme v období krízy. Je to postup, ktorý musíme spraviť a Neviem, ako dlho to bude trvať, ale sme to robiť v, každé obdobie, v každom období, počas všetkých rokov. Sú programy, ktoré nefungujú a, eh, a ktoré treba zrušiť. A, lebo práve preto, že sú pro, projekty, ktoré fungujú, do ktorých treba investovať a to nesúvisí len s krízou. Ďalej, ak sme v kríze a budeme mať rozpočet, ktorý bude zoškrtený, budeme musieť nejakým spôsobom alebo bojovať, alebo rozumne škrtať. A v každom prípade treba určiť tie základné priority a potom tie menej dôležité priority. Ale keď hovorím o tých negatívach, tak to musíme robiť. A to nie len v období krízy, ale aj v období rastu. To je naša povinnosť, aby sme zabezpečovali to, že prostriedky, ktoré sa minejú v, spoloč- v rozpočte spoločenstva, sa minejú efektívnym spôsobom. A to je naozaj veľmi dôležité. V každom prípade sa zdá, že tieto témy sa objavujú najmä, keď sme počas obdobia krízy. No a rovnako budeme hovoriť o využití nástroja flexibility, najmä o kategóriách 1 až 4, ktoré vieme, že tu budú tie najväčšie, tu môžu byť najväčšie problémy, ak nebudeme mať nejakú väčšiu maržu e, nebudeme mať rozpočtový, eh, rozpočtovú maržu ani rokovaciu maržu, budeme musieť využiť nástroj flexibility. Jednoducho nebudeme mať žiadnu inú možnosť. A potom je tu eh, aplikácia práva. V súčasnosti eh, sme mali možnosť vypočuť v tomto parlamente počas posledného roka, tak na tomto výbore, ako aj na výbore ŠUR, že nebudeme môcť nájsť prostriedky na riešenie všetkých problémov. Súhlasím s tým, že musíme vej zapojiť a musia nám pomôcť pri dosahovaní týchto cieľov, ale nesieme ich nahrádzať tá roz, musíme e, riešiť tú rozpočtovú časť, ktorá nám e, zodpovedá. Tento nástroj musíme využiť na to ako doplnok, ako doplnok toho, čo už teraz robíme. Nemôžeme využiť tento nástroj preto, aby sme jednoducho e, škrtali e, to, čo je nad rámec rozpočtu, ktorý nám, rozpočtu, ktorý nám patrí. Ďakujem pekne. Ďakujem. Mám tu ešte dosť veľa žiadosti o slovo, preto vás prosím, aby ste hovorili veľmi stručne. Inge Dressler. Ďakujem pekne, mám dve otázky. Jedna sa týka rozpočtu parlamentu. Myslím si, že už je na čase, aby sme skutočne verejnosti jasne dali najavo, že sa snažíme trochu šetriť aj my. A takisto by som chcela povedať, že keď sa pozriem na rozpočet roku 2010, 75 miest pre parlament ako si uvedomujeme v kontexte Lisabonu, a 43 dostali sekretariáty parlamentu, čiže zo 75, 43 dostali e, sekretariáty, tak si myslím, že je tu veľa takých miest, je treba povedať, že sa nám podarilo ušetriť. A preto by som chcela požiadať zelených, aby skutočne sa pozreli na tie body, kde sa skutočne dá niečo ušetriť, kde sa dá ušetriť aj niečo z dlhodobého hľadiska. Napríklad tie nové e, štátne sviatky. Máme tu ešte dva týždne e, vlastne závodnej dovolenky, ak by som to tak mohla povedať, čiže aj nad tým sa treba zamyslieť. A chcel by som spýtať kolegov, reforma e, rokovacieho poriadku, myslím si, že môžeme pozmeniť tieto body ohľadne viacerých miliónov eur, ale otázka je, či tieto sumy budú skutočne snažiť, alebo či potrebujeme pozmeňujúce návrhy takého charakteru, aby to skutočne aj pomohlo. Rada sa zamýšľa nad tým, či by nemala žiadať ešte viac. Naši manažéri v Európskej komisie skutočne chcú ešte viac peniazy, ktoré by mohli do toho zapracovať. Čiže chcela by som poukázať iba na toto. To sú naozaj dôležité veci. Ďakujem Inge. Pán Alvaro. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja sa takisto budem sústrediť iba na správu pána Fernandeša, ktorý za našu politickú skupinu e, sleduje. Myslím si, že sa týka konkrétnych princípov. Ide to účinnosť, transparentnosť, kontrola nákladov a takisto aj udržateľnosť. A myslím si, že predovšetkým odseky, ktoré sa týkajú uvedomenia si životného prostredia, pokiaľ ide o ušetrenie pa- na papiery, myslím si, že to je skutočne dobré. A vôbec to nie je také ťažké, aby sa tam podarilo dosiahnuť. Musíme napríklad sa uvedomiť, že nepotrebujeme rokovací poriadok cez internet mať poslaný a ešte aj vytlačený. To sú úplne maličkosti, ale myslím si, že e, ak si uvedomíme, že koľko máme poslancov, tak sa tu dá dosť veľa ušetriť. A potom by som ešte chcel súhlasiť aj s pani Trupel, ktorá hovorí, že viacero veci tu máme, ktoré už boli započaté, ale potom pokiaľ ide o také doznievanie týchto projektov, tak potom už ako keby sa na to zabudalo. Znovu tu ide o také maličkosti, napríklad také veci ako priority parlamentu. Možno v bode M máme prioritu ktorá súvisí s nákupom budov a nie s nájmom budov. Momentálne hovoríme v rámci Európskej služby pre vonkajšiu činnosť takisto o tejto otázke budov. Pani Holmajer sa zaoberá tento témou a to sú znovu také veci, ktoré by sme si mali pripomenúť, pretože e, komisia napríklad hľadá budovu a nemá alternatívu, tak sa jednoducho uberie tým smerom, že si ju prenajme za veľké peniaze bez toho, že by zobrala vôbec do úvahy, že by si to mohla kúpiť. Ale to sú len také body, ktoré som chcel spomenúť. A konsolidácia zdrojov a aj rozpočtu ako takého, to je podľa mňa veľmi dobre. Ale potom tu je už napísané, že kde konkrétne by sme mohli takto postupovať. Mne spontánne tak napadá napríklad e, výbor e, kultúry. Neviem, či tam budú ochotní komunikovať o tom, ale predovšetkým sa to súvisí napríklad s komunikáciou ako takou do akej miery tento váš zámer je potrebný a do akej miery sa vôbec aj dá zrealizovať. Myslím si, že pravdepodobne kolegovia z kultúrneho výboru budú dosť prekvapení s takýmto názorom a mali by sme prispieť aj my k tomu, aby to vyzeralo v roku 2012 inak. Oveľa dôležitejšie je pre mňa, môžeme sa sústrediť na konkrétne čísla a to takisto sa uberá aj tým smerom, ako to povedal predrečník, akým spôsobom vlastne chceme rozšíriť e, počet zamestnancov napríklad pre rok 2012, alebo ako by sme mohli sekretariatu parlamentu e, zabezpečiť väčšie množstvo personálu, aký by to malo aj účel. Ja som tu počul určité informácie a pravdepodobne to čísla potom ešte aj podložia, že tu je záujem zo strany sekretariátu tohto parlamentu, respektíve zo strany štábu predsedu, ktorý by sa mal rozšíriť, aby títo mali ešte väčší manevrovací priestor, a pokiaľ e, ide o konkrétne veci, aj v otázkach, ktoré nesúvisia s e, právomocami predsedu parlamentu. Ale čo by však bolo zaujímavé popri tom, čo tu spomenul pán kolega Ferm, čiže nielen mať určitú požiadavku kontroly, monitoringu a vyhodnocovania účinnosti finančných prostriedkov, aby sme skutočne sa pozreli a aj dosiahli určité informácie konkrétne, čo nám vlastne takéto škrty prinesú konkrétne napríklad s tými pracovnými miestami. Ako sa to potom vyjadrí v čísla, čo vlastne ušetríme, a napríklad videokonferencie, takisto ďalší bod. Aký tu je potenciál ušetrenia, aký tu máme potenciál ušetriť na videokonferenciách vo vzťahu napríklad k delegáciám a preplácaniu cestovných nákladov. Či sú tu určité prepočty, ktoré by vlastne dokumentovali takú pridanú hodnotu takýchto nových štruktúr? A potom ešte, čo tu možno nie je jasne celkom popísané, ale je to veľmi aktuálne a je to dôležitá téma, Možno by sme sa mali pozrieť aj na to, či máme dostatočný počet, alebo to, čo napríklad dávame pre našu bezpečnostnú službu, či to je adekvátne. Neviem, kto z vás tu bol piatok v parlamente, to už bolo tretí raz v jednom roku. E, z akého dôvodu sa to už stalo, to teda konkrétne neviem viete, čo sa tu stalo, ale či sú tu určité možnosti uh, zlepšiť tieto štruktúry, ktoré máme k dispozícii, či je zmysluplné in, investovať do tejto oblasti, alebo či tu ide iba o organizačnú otázku prerozdelenia tých finančných prostriedkov lepším spôsobom. Čiže myslím si, že môžeme si prečítať tieto pozmeňujúce návrhy a týmto spôsobom aj predkladaním nových pozmeňujúcich návrhov by sme mohli zlepšiť túto správu vo vzťahu k tomu rozšíreniu a eh, sekretariátu a to si myslím, že sú podľa mňa dôležité otázky. Ďakujem, pán podpredseda, pán Bokroš. Ďakujem veľmi pekne. Ja by som chcel úvodom povedať, že tento list, list ktorý poslal eh, pán komisár Januš Levandovský, je veľmi dôležitým dokumentom a jeho význam eh, presahuje eh, jeho obsah, pretože obsahom je v podstate Eh, úmysel eh, komisie, to znamená, ako komisia mieni vypracovať svoj návrh rozpočtu. Ja si však myslím, že to veľmi dobre ilustruje správanie sa celej komisie a naznačuje nám to zrejme, ako bude postupovať aj Európska rada. Preto návrh o zvýšenie rozpočtu o 4 aj niečo percenta sa mi zdá byť na tento rok úplne nerealisticky. Po, pre tých, ktorí majú veľmi optimistické predstavy o raste Európy. Môžem povedať len toľko, že kríza naďalej pokračuje a že ešte sme sa e, nedostali z najhoršieho a to platí aj pre Španielsko a Portugalsko. Preto si myslím, že treba mať na pamäti, že európsky rozpočet musí byť vysoko úsporný bez ohľadu na to, ako by sme, e, aký rast by sme chceli dosiahnuť. Myslím si, že to je veľmi dôležité, ale mnohí ľudia, e, vrátanie spravodajcu, zdôraznili, že pokiaľ chceme dosiahnuť e, rozpočet, ktorý by mal obsávať silné pozitívne priority, nemôžeme zabúdať ani na negatívne priority. Preto by som chcel varovať pani spravodajkyňu, že by nemala príliš zdôrazňovať synergie medzi rozpočtom Európskej únie a národnými rozpočtami, pretože štruktúra týchto národných rozpočtov je veľmi odlišná. Keď sa pozriete na národné rozpočty, 90% týchto rozpočtov sa týka e, bežných e, výdavkov, ale my chceme dosiahnuť niečo iné. A vy ste to povedali, že európsky rozpočet by mal stimulovať rast. Ale my by sme nemali hovoriť o rozpočte, ktorý eh, je... Eh, mali by sme sa zamerať na rozpočet, ktorý do väčšej miery počíta s investíciami. A naozaj, ak chceme pomôcť rastu, tak treba eh, viac investovať, či už do ľudských zdrojov alebo do výskumu, vývoja, mobility mládeže a tak ďalej, alebo uh, E, investovanie do skutočne, do oblasti, kde skutočne tie synergie existujú, ako je energetika, doprava a tak ďalej. Ale musíme e, naozaj prihliadnúť aj na veci, ktoré sú nepríjemné, napríklad rozpočet na globalizáciu. To je jedna vec, keď hovoríme o bežných výdavkoch a o zachovaní e, status quo, ale druhá vec, keď hovoríme o o týchto širších aspektoch. Ďalšia vec súvisí e, s tým, čo povedal pán Fernández. Ja sa skutočne domnievam, že pokiaľ by sme akceptovali ten odkaz, ktorý obsahuje list pána Levandovského, a keby sme e, vychádzali z potreby úspor v našom rozpočte, znamenalo by to vypustenie a škrty v mnohých oblastiach možno napríklad e, pokiaľ ide o Dom európskej kultúry a tak ďalej, nehovoriac o tom, že by sme e, nemohli e, dostatočne investovať, ale myslím si, že potrebujeme mať oveľa užšie vymedzené e, priority, tak na pozitívnej aj negatívnej strane, pretože tento rozpočet je úplne odlišný od národných rozpočtov, z čoho vyplýva, že musíme klasť väčší dôraz na uh, discretionary spending, uh, vrátanie investícií. Uh, ďakujem veľmi pekne. Ten fantóm uh, Januša Levandovského poletuje uh, nad touto miestnosťou. Uh, uh, pani Wertmann. Ďakujem pekne. Pán predseda, ja by som sa chcela veľmi stručne vyjadriť k otázke decentralizovaných agentúr. Pani Balcány to v svojej správe venuje tomu pozornosť na strane číslo 8. Myslím si, že sme si všetci jedného názoru. Tieto decentralizované agentúry sú určitou prestížnou záležitosťou jednotlivých štátov. Ja samozrejme nie som tá, ktorá by spochybňovala účinnosť alebo efektívnosť takýchto agentúr. Tieto určite potrebujeme. Tieto agentúry vlastne sú opodstatnené, ale chcela by som v rámci tejto diskusie sa aj spýtať, ak Mm, akým spôsobom by sme mohli ušetriť peniaze. Mali by sme teda preskúmať jednotlivé možnosti aj pri týchto agentúrach, akým spôsobom by sme mohli docieliť určité ušetrenia. Ďakujem. E, budeme informovať e, Jutu Havlka o tomto návrhu. Juta musela odísť. Nech sa páči. Pán Godman, nech sa páči, ďakujem pekne, pán predseda. Myslím, že táto debata sa stáva trochu emocionálnejšou. Treba povedať, že všetko je na začiatku viac menej pomerne jasné, keď sa pozrite na tabulku číslo 1 v tom pracovnom dokumente, ktorý sa nazýva e, rozpočet a pracovné e, dokumenty na 2012. Vidíte ten rozpočet a rozdiely v percentách. Na to, čo som si mohol vypočuť neviem, ako viac konzervatívna bude môcť byť rada, ale keď sa pozrieme na akýsi prach alebo akýsi východiskový bod, od ktorého sa môžeme odpichnúť, bolo by možné, aby sme e, uvažovali o tom istom raste e, platieb e, ako v predchádzajúcom roku 2,1%, ale rozhodne nie viac. 2,9%, ale nie viac. Je to realistické alebo nie? Keď sa pozrite na posledné odhady Európskej únie, nie sú žiadne novšie e, výhľady, než, e, než ten, ktorý vydala komisia prednedávnom. A uvidíte zaujímavú vec. Rast hrubého domáceho produktu jeseň 2010 až e, jar 2010 bol prakticky rovnaký. 1,7%. Bol presne rovnaký. V roku 2010 to bolo odlišné, pretože na jeseň to bolo 1,8, čo bolo lepšie ako na jar na jar bolo očakávané len 1%. Ale keď sa pozriete na predpoveď na rok 2012, podľa komisie ten rast je očakávaný na úrovni 2%. A ten hlavný rozdiel je, tie hlavné rozdiely sú v investíciách, pretože v jesennom výhľade sa plánujú 4,2% dvakrát viac, ako bolo plánované na jar. Takže komisia v podstate rozmýšľa tak, že tá časť hrubého domáceho produktu, ktorá sa skladá z investícií, bude výrazne rásť 4 krát alebo 3 krát viac ako celé HDP. To by mohlo byť naše východisko, aby sme mohli hovoriť s radou. Pretože toto je projekt, projektový rozpočet všetkým. a keď ho budeme spolufinancovať týmito investíciami, tak môžeme využiť vlastne páku e, z národných investícií, národných rozpočtov. A preto som presvedčený, že ak začneme na akejsi hranici. To bude samozrejme závisieť od toho, čo nám povie komisia. Myslím si, že ten náš, náš najkonzervatívnejší prístup zostane rovnaký ako ten, čo sme mali v roku 2011 a 10. A v tom prípade bude možné, keď sa pozrieme na čísla očakávaného rastu HDP, chrániť naše výdaje. A ďalej pozrieme sa, kde sú veľké prostriedky. Otázka sa týka kohezného fondu a, rozp- a polnospodárstva. Kohézia je viac menej jasná. Je možné vypočítať, koľko prostriedkov potrebujeme, keď nebudeme výrazným spôsobom zvyšovať rýchlosť čerpania, čo nie je realistické. Možno dvakrát viac, ako sme plánovali v roku 2011. Ak zostaneme na úrovni rastu 10 alebo 11 ako tomu bolo aj rok predtým, v tom prípade sa môže stať, že tieto prostriedky nebudú na úrovni 4 ako sa plánuje tu, 4,2 ale môže to byť menej. Ako napríklad niečo si klasické, ale ako čosi e, celkom inovatívne. Ďakujem pekne. Ďakujem, vážený kolega. Myslím si, že tá ekonomická analýza je skutočne mimoriadne zaujímavá. Ťažkosti, na ktoré sme narazili, súvisia s rozdielom medzi viazanými prostriedkami a platobnými prostriedkami. Platobné prostriedky v podstate zodpovedajú povinným výdavkom a keď vylúčime tieto nepovinné výdavky z európskeho rozpočtu, tak v tom momente, ako sa zaviaže nejaký prostriedok, teda nejaký výdavok a je potrebné, aby sa aj zaplatilo keď napríklad príjmeme nejakého úradníka, treba ho zaplatiť. A keď hovoríme o tomto roku, je úplne nemožné nezvýšiť platobné prostriedky. A obrovská chyba, ktorú robia vlády, e, spočíva v tom, že negociovali e, platobné prostriedky ale politicky a e, ekonomicky je v strednodobnom e, meradle potrebné pri e, zvyšiť dôraz na viazané prostriedky. Ja by som sa chcel poďakovať všetkým, čo vystúpili. Ďakujem spravodajcom, ktorí takisto pripravia závery z tejto veľmi zaujímavej výmeny názorov. E, všetci sme pochopili, že pani spravodajkyňa, pani Balcany e, navrhuje dva politické dokumenty. Prvý to by mal byť pracovný dokument, ktorého cieľom by malo, aby slúžil ako e, základ pre diskusiu so špecializovanými výbormi parlamentu. A druhý dokument, ktorý ktorým bude návrh uznesenia, tento sa má predložiť na plenárke, musí byť stručný, presný, s tak, aby Európska komisia, tak ako si to opravnene želá pán komisár Levandovský, mohla v čase, keď bude pripravená prijať a schváliť návrh rozpočtu, aby sa neocitla v takej situácii, keď e, sa vyjadri iba jedna zložka tohto rozpočtového Eh, procesu, ale druhá sa nevyjadri. Eh, čiže my musíme na plenárke sa vyjadriť. Rada samozrejme bude postupovať eh, podľa svojich tradícií a rada, my samozrejme ju poznáme a vieme, čo môžeme očakávať, pokiaľ ide o negatívne priority. Každý rok e, sa ja osobne veľmi osobne zasadzujem za jednu vec, ktorá je politicky veľmi náročná. E, ja e, si myslím, že je jedna vec navrhovať negatívne priority, to znamená znižovanie viazaných rozpočtových prostriedkov ale my na druhej strane nemôžeme nepočúvať ostatné e, parlamentné výbory. My vieme e, v našom výbore, čo znamenajú tieto negatívne priority, ale keď počúvame výbor pre kultúru, polnospodársky výbor e, a výbor pre zahraničné veci, ktorému nemôžeme nič e, zamietnúť, tak e, vtedy samozrejme naše negatívne priority kde si zanikajú. Ja by som chcel eh, pozdraviť eh, maďarské eh, predsedníctvo, ale Chcem poďakovať aj za príspevok belgického predsedníctva. Výbor, rozpočtový výbor nemôže nerešpektovať systém, ktorý máme v Európskej únii bez toho, že by sme nekonzultovali s radov. Ale druhá metóda spočíva v snahe nájsť objektívny základ, napríklad tie riadky, kde neboli e, viazané prostriedky dostatočne vyčerpané v predchádzajúcich rokoch, tak ako to viacerí z vás navrhli. Samozrejme, e, môžeme začať tam. Žiaľ, skúsenosti ukazujú, že tie najzaujímavejšie, najinovatívnejšie a teda naj náročnejšie e, politiky e, sú e, také, kde je potrebné zohľadniť aj politickú dimenziu. A preto naši máme ešte máme ešte ďalšie body, o ktorých musíme hovoriť, ale ešte odovzdám slovo spravodajcom. E, ďakujem, pán predseda. E, domnievam sa, že parlament a predovšetkým tento výbor to sú e, inštitúcie, ktoré konajú v dobrej viere a musíme prihliadať na tie Ehm, rozpočtové prostriedky, ktoré už boli viazané. Ale musím, nemali by sme tu diskutovať o tom, či ich zrušíme alebo nie. Napríklad otázka asistentov. Už tu na, e, bol urobený kompromis, sú tu isté podmienky, ktoré s tým súvisia a pokiaľ by boli splnené, myslím si, že tá otázka je vyriešená. E, ďalej tu máme uh, niečo, čo súvisí e, s politickými prioritami. Teda mali by sme mať dve uznesenia. Jedno by sa malo týkať politických priorit, druhé uznesenie by sa malo týkať našich odhadov. Diskutujeme tu o odhadoch a ak o tom hovoríme, mali by sme e, zabezpečiť, aby odrážali naše vlastné politické priority. Ale v tomto momente pokiaľ ide o politické priority, a ja dúfam, že sa na nich zhodneme, musíme riešiť e, otázku toho listu pána Levandovského. Ten list je z tretieho a nebolo doteraz možné obsah tohto listu zapracovať do mojej správy, pretože som ešte ten list nepoznal. Dozvedel som sa o ňom až ex post. A pokiaľ ide o otázky nulového rozpočtu alebo variabilných nákladov, tak to by som chcel povedať, že naša skupina zdieľa tento názor. Ja som tam písal o rozdiele medzi fixnými a variabilnými výdavkami. A toto by sme mohli na, aplikovať napríklad na politiku komunikácie alebo politiku v súvislosti s budovami. Toto bolo takisto predmetom našich úvah. My, nám ide o to, aby tá politika bola dlhodobá. Uh, a pokiaľ ide o otázku konsolidácie, to znamená, že od roku 2012 a 2013 by sme mali mať konsolidovaný rozpočet, mali by sme mať stabilitu a mali by sme E, zabezpečiť, aby rozpočet zodpovedal novému inštitucionálnemu rámcu a aby neobsahoval žiadne prekvapenia. Zatiaľ máme len e, odhady, ale napríklad pokiaľ ide o Európsku službu pre vonkajšiu činnosť. My vieme, že toto bude dôležitá vec a uvidíme ale až v roku 2012 a 2013, ako sa um, bude situácia v tejto oblasti vyvíjať a až potom uvidíme, keď sa dosiahne rozpočtová stabilita, kde je možné dosiahnuť úspory. Ja dúfam, že Biro nám predloží jasné návrhy týkajúce sa našich priorít. A pochopiteľne bude sa to uh, musieť uh, týkať aj naše snahy o zvýšenie efektívnosti. Pán Alvar hovoril o otázke bezpečnosti, či by sa nemali navýšiť eh, príslušné čiastky. Ja dúfam, že Biro nám predloží návrhy, ktoré sa budú týkať tejto oblasti. Ďalej. Nemožno sa vyhnúť tomu, že našim cieľom je legislatívna excelentnosť. To znamená, že aby sme prostredníctvom čo najmenšieho objemu prostriedkov uskutočnili prácu, ktorú od nás očakáva európsky občan. A e, tie rozpočty na rok 2012 a 2013 budú akýmsi referenčným bodom pre vyt- Spracovanie finančných rámcov pre ďalšie obdobia. Dúfam teda, že budeme môcť v tomto smere dobre spolupracovať a spoločne sa snažiť vylepšiť túto správu a ďalej spoločne vypracovať odhady. My však v súčasnosti hovoríme o politických prioritách. Predbežne nehovoríme o číslach. Ďakujem. Pán spravodajca Frančeska, máte posledné slovo. Grazie. Ďakujem veľmi pekne. Ak dovolíte, rada by som začala otázkou priorít, ktorú spomenuli viacerí kolegovia. Rada by som začala návrhom uznesenia, ktorý vám plánujem predstaviť 3. marca. Dovolte mi vyjasniť jednu tému. Berúc do úvahy to, čo sa stalo minulý rok, a zároveň, keď zoberieme e, do úvahy to, že sme zobrali veľmi silný postoj v celom rade e, dôležitých tém, spomeniem aspoň ten zo 16. júna ohľadom správy a riadenia, rovnako ako aj decembrové e, rozhodnutie, uznesenia, ktoré sme mali, tak máme tu naozaj veľmi dôležitý balíček, ktorý je rozhodne milníkom, tak ako to bolo schválené v decembri Myslím, že tá základná myšlienka, ktorá z toho vyplýva, je veľmi jednoznačná. Európska únia schválila stratégiu na najbližšie 10 ročie a my potrebujeme prispôsobiť svoju hru. Potrebujeme zabezpečiť, aby sme pracovali smerom ku konvergencii, aby sme jednoducho nemali veľa rôznych zdrojov. Potrebujeme ich spojiť, potrebujeme agregovať ich potenciál, potrebujeme sa vyhnúť zbytočnému štiepeniu. Európsky semester sa začal. Tá základná myšlienka v pozadí je, je že ten hlavný hnací mechanizmus pre stratégiu 2020, to všetko môže je pre nás veľmi dôležitý hnací mechanizmus vrátane národných rozpočtov. A teda priority, a to nie len z politickej perspektívy, ale najmä z inštitucionálnej perspektívy, berú do úvahy tú potrebu koherencie, keď zoberieme balíček z 29 Eh, septembra to vytyčuje našu novú víziu riadenia v Európskej únii. To všetko sa musí napájať na ehm, stratégiu 2020. Videli sme to vo výročnej správe komisie o raste. Potrebujeme sa eh, angažovať v úsilí v oblasti tvorby pracovných príležitostí. Stratégia do roku 2020 nie je len stratégia. Má 5 základných cieľov. Pracovné príležitosti, boj s, pracovný, boj s klimatickými zmenami, sociálna inklúzia a nové pracovné príležitosti. Čiže predovšetkým našim cieľom je skoncentrovať naše úsilie, skoncentrovať naše rozpočty vo svetle toho, čo sme dohodli v minulosti a zároveň vo svetle toho, ako sa rozhodla aj samotná komisia. A to, čo sme povedali na, a to, čo sme povedali v našom septembrovom uznesení, je to, že chceme sústrediť naše prostriedky na tie veľké témy Európy. Chceme sa vyhnúť tomu debaklu, ktorý sme videli v prípade Lisabonskej stratégie. Rozhodne to je spôsobené skutočnosťou, že sme jednoducho nevedeli eh, získať dostatok prostriedkov na naše veľké ciele. A teda to uznesenie, ktoré vám chcem predstaviť 3. marca, sa týka práve tohoto. Týka sa to rozhodne jasných, jasných cieľov, jasného vyjadrenia toho, že sa posúvame dopredu, že chceme e, vyjadriť rámec, rámec, ktorý bude vytičovať naše priority v Európe e, pre naše ďalšie 10 ročie, negatívne priority, ak to môžem takto povedať. A spomenula som negatívne priority, a to nie len preto, aby sme na ne rozmýšľali, nad nimi rozmýšľali nejakým starým spôsobom. Nie sú to nejaké staré návrhy, ktoré sú znova na stole. Rozmýšľame nad tým strategicky to, sú, to nie sú len priority, ktoré nefungovali alebo ktoré sa ukázali ako milné. Niekedy sa priority stávajú negatívnymi práve kvôli tomu, že už nie sú e, v duchu s zeitgeistom, s tým duchom doby, nie sú v súlade s súčasnými podmienkami. Možno potrebujete nové a pozitívne priority, ktoré sa na teda to budú reflektovať a to je práve kľúčový nástroj pre politickú flexibilitu v rozpočte. Takže zmena týchto priorit môže byť naozaj veľmi dôležitá, najmä v oblasti prispôsobovania sa rozpočtu meniacim sa časom časom. A práve nad týmto sme rozmýšľali, keď sme v podstate začali zvažovať e, trvanie e, tohoto celého viacročného rámca. Tá základná myšlienka je, že prídeme e, s novými návrhmi. To nie je len ten starý, starý prístup na novo, ale je to v podstate nový postoj, ktorý môže byť veľmi zaujímavý v konkrétnych výboroch. to nám zároveň dáva možnosť, aby sme vytvárali nové priority a to nám e, umožňuje pokrývať doposiaľ nepokryté územia v rozpočte. čo má naozaj veľmi dôležitú e, politickú dôležitosť, najmä v týchto finančne veľmi ťažkých e, obdobiach. Ďakujem pekne, Frančeska. Ďakujem. V ďalších dňoch budeme, bude Frančeska konzultovať špecializované výbory parlamentu a 3. marca nás oboznámi so všeobecnými stratégiami ešte pred hlasovaním 16. marca v rozpočtovom výbore a prijatím na plenárnom zasadnutí počas eh, eh, prvého plenárneho zasadnutia v apríli. E, výbor teda e, by chcel 20. apríla prijať, e, odsúhlasiť návrh rozpočtu. Máme ešte celý rad bodov a veľmi málo času. Tie body, o ktorých sme doteraz hovorili, boli však dostatočne dôležité na to, aby sme o nich viedli túto dlhú rozpravu, pretože hneď na začiatku sme hovorili, že bude potrebné hovoriť hovoriť o revizii zmluvy. E, v krátkosti by som chcel prejsť cez body 6 a 7. Ide o mobilizáciu Fondu Solidarity EU po zaplavách, ku ktorým žiaľ došlo minulý rok v Polsku, na Slovensku, v Maďarsku, v Českej republike, v Chorvátsku, v Chorvátsku a v Rumunsku. E, spravodajcom pre fond je Reimer Böge a spravodajcom pre opravný rozpočet je Sidonia ale informovali ma, že e, rada ešte nemôže prijať e, rozhodnutie, preto by som chcel Reimera poprosiť, aby v krátkosti informoval o obsahu tohto dokumentu a potom, keď rada e, zaujme stanovisko, bude sa o tom hlasovať. Reimer, máš slovo. Ja. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja to veľmi skrátim, pretože už na predchádzajúcom stretnutí som hovoril o konkrétnych číslach, pokiaľ ide o mobilizáciu solidárneho, Fondu Solidarity pre Polsko, Slovensko, Maďarsko, Českú republiku, Chorvátsko a Rumunsko. Ide tu o celkovú sumu 182 miliónov 388 tisíc. No, tie jednotlivé čísla nájdete vo vašich zložkách pred vami a myslím si, že celkom zaujímavé je to, že tesne po ukončení rozpočtového konania, to takisto súvisí aj s tým, čo tu hovorila Sidonia, je tu ešte táto dimenzia mobilizácie Fondu Solidarity EÚ a treba to skutočne vnímať aj v kontexte tej mojej správy boli by sme mali možno ešte vtedy čakať na stanovisko výboru pre regióny, ktorý k tomu takisto mal byť prizvaný a podľa mňa táto správa by mohla byť potom odsúhlasená na ďalšom stretnutí tuto vo výbore. Čiže to je zhruba všetko. Sidonia. Ďakujem. Uh, Sidonia chce niečo povedať. Nemá peniaze, ale chce niečo povedať. Najvážnejšou správou je... Ďakujem pekne, pán predseda. Myslím si, že to najdôležitejšie je to, že rada nám konečne jasne povedala, že aké prekážky tu ešte máme v ceste na to, aby sa urobilo konkrétne stanovisko. To je jedna vec. A potom ešte ako druhú vec som chcela povedať, že ja súhlasím s predrečníkmi. Ja by som možno k opravne, návrhu opravného rozpočtu povedala toľko, že som predložila tento návrh a s tým by som teda súhlasila a preto by som podporila aj návrh Európskej komisie a to som vlastne aj jasne povedala v mojom stanovisku reakcie na prírodné katastrofy v rámci Fondu Solidarity Európskej únie. Takéto finančné prostriedky by mali byť vyčlené čo možno najrychlejšie. To je vlastne cieľ takéto procedúry. A preto nechápem a nerozumiem, aké sú tu spomalenia pri implementácii týchto prostriedkov. Pán Hartong poprosil o slovo. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja by som chcel sa spravodajcov spýtať, že do akej miery Európska únia tieto finančné prostriedky chce automaticky vyplácať, alebo či tu sa preveria zodpovednosť členských štátov. Kontaktovali sme viacerých ľudí v Maďarsku a tu sa ukázalo, že viacero domov bolo postavených v takých oblastiach, ktoré sú skutočne v rizikovej eh, oblasti pokiaľ ide o povodne. A neboli ani uzatvárané poistky za tieto domy, pretože vláda maďarská samotná povedala, že ak sa tam postavia domy, tak je riziko také vysoké takýchto záplav, že sa to jednoducho nedá formou poistky poistiť. Čiže je tu nejaký automatický proces, procedúra, pokiaľ ide o vyplácanie, alebo je tu určitá zodpovednosť z členských štátov. No, ja eh, som si vaše vyjadrenie skutočne veľmi pozorne vypočula. Eh, iba v niektorých členských štátoch je to pravdepodobne problém, toho, čo ste vyspomínali, čiže je to pre mňa zaujímavé, ale potom by som sa chcela skutočne obrátiť na tých, ktorí ešte v tomto kontexte nevideli pomoc Fondu Solidaritu. Ale nejde tu konkrétne o nejaké privátne, súkromné odškodnenia, ako také ide tu skôr o opravy alebo náhrady, ktoré by mali byť uplatnené a to sú podmienky, ktoré vylučujú súkromný majetok. To sa v rámci tohto Fondu Solidaritu neberie do úvahy poriadku, hovorí pán predseda. O tomto bode nemôžeme dnes rozhodnúť, lebo musíme čakať na rozhodnutia, ktoré príjme rada. Navrhujem teda, aby sme ďalej pokročili v našom programe. Inge Gressler, eh, Gressler súhlasí s tým, že uvedie bod 10, respektíve, že až neskôr, že sa odloží tento bod, lebo ešte na to potrebuje nejaký čas a bude potrebné, aby sa na, pokračovalo v rokovaniach s komisiou a s radov, a to aj cez víkend. Ja viem, že ten dokument, ktorý bude výsledkom týchto rokovaní, bude veľmi zaujímavý. Teraz e, sme sa dostali k bodu 11. Dominik Rike. Je to program na podporu budúceho rozvoja integrovanej námornej politiky. Veľmi stručne. E, ďakujem, pán predseda. E, musíme zdôrazniť, že tento bod sa týka politiky, ktorá sa týka e, tretiny obyvateľov a 40 HDP únie tieto politiky, ako aj prípravné akcie na pilotných projektoch, e, mali byť ukončené v roku 2010 a preto je potrebné zabezpečiť finančný rámec pre pokračovanie politiky financovania. E, komisia navrhuje vytvoriť dva e, rozpočtové e, riadky a navrhuje, aby sa vyčlenilo 50 miliónov e, v rámci e, druhého rozpočtového riadku. Ja navrhujem, aby sme e, vo výbore podporili tieto prípravy na E, pilotné projekty integrovanej námornej politiky e, a to V rámci okruhu 2 e, máme niekoľko pozmenujúcich návrhov, ktorých cieľom je zabezpečiť, aby uh, E, sa e, neposkytovali žiadne takéto dodacie bez toho, že by sa e, nepredložila výzva na predkladanie ponúk. Je potrebné, aby sme mohli takisto vypracovať správu v polovici obdobia a parlament musí byť súčasťou prípravy e, každoročného programu a jeho revízie. A pokiaľ ide o rozpočtový výbor, my navrhujeme, aby eh, podporil eh, túto politiku aj vyčlenenie 50 miliónov, ktoré by sa mali týkať okruhu 2 a aby sa eh, použili potrebné kontrolné alebo uplatnili potrebné kontrolné aktivity. Ďakujem. Toto bol jasný e, výraz, e, jasné e, predstavenie. Pani Grulie, ja mám niek- tri pripomienky a dve otázky, pretože hovorilo sa tu o financovaní pilotných projektov, ale v tejto etape musíme takisto vychádzať z toho, že tých 50 miliónov predstavuje len malý pokrok a pokiaľ ide o túto mimoriadne dôležitú oblasť politiky, Eh, je potrebné, aby sa vytvoril aj právny rámec pre integrovanú námornú politiku, aby sa eh, táto požiadavka e, predložila aj v rámci rokovaní o finančnom výhľade. E, chcela by som e, dodať, že pokiaľ ide o túto tému, tak je potrebné, aby sme postupovali konzistentne, pretože keby vzhľadom na to, že v súčasnosti neexistuje koherentná politika spoločenstva v tejto oblasti a chcela by som poukázať aj na to, že naši britskí priatelia prestali vykonávať dohľad nad eh, veľkými vlečnými loďami v kanáli La Manche. A tu by som chcela eh, položiť dve otázky. Tých 50 miliónov, tak tieto by teda mali byť vyčlenené v rámci okruhu 2. Mohli by ste to, prosím vás, eh, spresniť a Eh, potreboval by som aj spresniť to, na akom základe chcete postupovať eh, eh, pri riešení cieľov. Ďakujem za tieto spresnenia ja nechcem byť zlomyselný, ale my tu máme španielských kolegov, ktorí si možno ešte pamätajú na, svoju veľkú, na svoje veľké lodstvo, ktoré eh, zlyhalo pri potičke s britskými eh, silami vďaka eh, šikovnosti síra Francisa Drakea, ale aj vďaka pomoci Neptúna. Eh, Dominik Rike, eh, pán spravodajca, chcete hneď odpovedať? Áno. Eh, dúfam, že sa mi to podarí. Áno, pokiaľ ide o tie margins, ja si si myslím, že sa tu naozaj hovorí o tom, že by sa mal vytvoriť nový okruh zabezpečujúci inštitucionalizáciu e, tejto novej politiky, ako aj pilotných e, projektov. Tá druhá vec sa týkala podprogramov. programov e, Parlament by mal každoročne mať možnosť e, zaoberať sa touto témou a e, prípadne vniesť e, potrebné zmeny. To je všetko. Ďakujem. Ďakujem, pán spravodajca. Pripomínam, že posledný termín na predkladanie pozmeňujúcich návrhov je 18. február o 10. hodiny a e, potom hlasovanie sa predpokladá na zasadnutie KOBU 15. a 16. marca. Prechádzame k bodu 13. Pani Hertrog. Ide tu o hodnotenie európskych programov satelitnej navigácie v polovici obdobia. Nech sa páči stručne, pani kolegyňa. Ďakujem pekne, pán predseda. Pokúsim sa byť veľmi stručná k tomuto bodu. Komisia predstavila strednodobé hodnotenie a pán Remek ako spravodajca vo výbore ITRE pripravil svoje, svoj strednodobý hodnotiaci plán a my v tomto smere pripravujeme náš návrh z rozpočtového pohľadu. Nebudem teraz zachádzať do detailov, ale môže byť veľmi dôležité spomenúť aj to, že k dnešnému dňu hrubý domáci produkt Európskej únie v závislosti od európskeho e, e, amerického systému je 1,7% narastol a teda my hovoríme o pomerne veľkom hospodárskom sektore, ktorý rastie do roku do, narastie do roku 2020 o zro, zhruba 150 miliard eur, čiže hovoríme o veľkom rozmere, o veľkom konkurencieschopnom sektore v Európskej únii. Čiže čo je tá téma, ktorú musíme zobrať do úvahy prvom rade, tá prvá zmena bola v roku 2007. Nedostatočné financovanie pre projekt globálnej navigácie muselo byť revidované v rámci súčasného finančne, viacročného finančného plánca, tak aby sme e, dodali e, dodatočné 2,4 miliardy na obdobie 2007 až 2013. V roku 2010 sa opäť udiela tá istá vec na výbore ITRE. Je to tá istá lekcia. Došla správa, že máme problém plánovať a financovať dlhodobé riešenia bez ohľadu na to, aký bude tento výskum alebo aké vlastne širokosiahle budú dané projekty. Druhá realita je tá, že komisia v trendobom hodnotení z januára 2011 nenavrhuje žiadne dodatočné financovanie až do roku 2013. Samozrejme, z týchto dôvodov to môže viesť k neakceptovateľným eh, meškaniam v, implementácii programu GNSS a takisto aj v strate prípadných eh, ziskov. Jedna z možností eh, je, že nebudeme môcť akceptovať takéto napredovanie, pokiaľ nebudeme chcieť zmeniť naše smerovanie, a to od inovačnej únie a zároveň smerom k vede a výskumu do budúcnosti. Nemyslím si, že náš výbor by sa mal uberať týmto smerom rovnakým spôsobom. Ďalšia vec, ktorú by som chcela spomenúť, je to, že Galileo je celoeurópsky projekt a preto náš nový rozpočtový režim musí vytvoriť to istej miery spôsob, ako to budeme riadiť, čiže okrem Eh, nevyhnutných budov budeme mať aj tieto, eh, tieto kľúčové infraštruktúrne prvky a to je spojené s istými problémami. Čiže v rámci strednodobého hodnotenia Galilea, ktoré je veľmi dôležité z rozpočtového pohľadu, tie očakávané odhady sú 1,9 miliardy eur a to už je zavedené, zaradené do strednodobého hodnotenia a to obdobia do roku 2013. A to je rozhodne veľmi potrebované, potrebné ako minimálny rozpočet. Plus e, eh, ročne, ročne to ďalších 800 miliónov na ročnej báze. Rada by som spomenula to, že do roku 2014 sa nám pravdepodobne podarí dosiahnuť štatút 18 satelitov, ale plný systém si vyžaduje 28 funkčných satelitov, takže musíme sa napredovať e, k tomuto cieľu. Takže to, čo sme rozhodli tu v našom rozpočtovom výbore, ale aj v našej správe, je to, rozhodli sme sa, že odkiaľ chceme financovať satelitný program do budúcnosti. Ak chceme, aby sme e, sa držali len rozpočtu e, spoločenstva, e, tak to môže byť aj s pomocou nástroja flexibility, tak ako sme to robili v prípade ITRE, alebo budeme akceptovať aj to, že európsky rozpočet príjme, prispieje istým objemom, ale všetky ďalšie náklady budú už e, financované z medzivládneho nástroja priamo od jednotlivých členských štátov. Nechcem naznačovať tú správnu odpoveď, budem čakať na pozíciu tieňových spravodajcov. Myslím, že všetci sa môžeme zhodnúť na tom, že tento projekt musí pokračovať, show must go on. E, nemyslím si, že konkurencieschopná Európa e, bude plánovať zastavenie tohoto projektu. A teda podľa môjho názoru toto je ten najdôležitejší bod z mojej perspektívy a naozaj Teším sa na vaše stanovisko, akým spôsobom môžeme pokračovať v tomto projekte a ako zabezpečíme adekvátne rozpočtové prostriedky. Ďakujem, pani spravodajkyňa. To je úplne jasné. Pán Hartong. Ďakujem pekne, pán spravodajca. Spravodajkyňa hovorila, show must go, ale ja si myslím, že show musí práve skončiť. V posledných rokoch sme o týchto projektoch hovorili častejšie, stále sa má nakladať viacero a viacero peňazí na tieto projekty a vôbec sa to nezlepšuje. Máme tu čísla od 9,1 miliardy pre obdobie po roku 2013, to je iba čisto indikatívny údaj, to je možno aj malý odhad, možno, že to bude ešte oveľa viac. Strašne veľa peňazí, eh, extra si vyžaduje celý tento projekt a ja by som žiadal skutočne o to, aby sa celý tento projekt zastavil a jednoducho musíme vytiahnuť e, zástržku z zásuvky. Ja nechcem protirečiť pánovi Hartongovi, ale ja si myslím, že je nevyhnutné, aby sme spravodajcovi položili túto otázku. E, tento e, projekt e, má osobitnú charakteristiku a síce, že ho riadi samotná komisia. My hovoríme o výdavkoch, ktoré predstavujú problém, ale ide o investičné výdavky, ktoré posilňujú fungovanie už aj počas ide o výšku 800 eh, miliónov eur ročne, ale nehovorí sa tu nikdy o príjmoch. Mňa by veľmi zaujímalo, či tu existuje nejaký e, rozpočtový výhľad, nielen pokiaľ ide o výdavky, ale aj pokiaľ ide o príjmy a akým spôsobom by sa potom tieto príjmy mohli e, pretaviť do investícií. A, e, je to téma totiž, ktorá je veľmi špecifická z rozpočtového hľadiska e, v rámci Európskej únie. A naozaj to môže byť problém, ktorý je e, praktického e, typu, to znamená, akým spôsobom by sa mal ten, e, financovať tento e, program, ktorý priamo riadi e, Európska komisia, ale zároveň musíme hovoriť aj o tomto rozpočtovom aspekte. Paň, požiadali ste o slovo, nech sa páči, ale skutočne stručne Veľmi stručne, nie som si 100% istý, ale spomínam si, že my sme sa dohodli o financovaní projektu Galileo. Ja som bol a som naďalej zastancom tohto projektu a myslím si, že do roku 2013 budú potrebné ďalšie náklady, ktoré však nemôžu pochádzať z rozpočtu e, spoločenstva a preto si myslím, že ten bod 2 nie je úplne e, správny. E, my e, hovorí, vylatujeme polutovanie nad tým, že komisia nič nenavrhla, ale komisia totiž ani nemôže nič e, navrhnúť navrhujem, a, aby ste sa naozaj pridržiavali tohto bodu. Tí, ktorí žiadali o slovo, tak e, e, ich vyzývam, aby sa priamo obratili na pána spravodajcu. E, pripomínam, že 16. februára je posledný termín na podávanie pripomienok 16. 17 sa e, bude e, o tom rokovať. ITRE, to je sponzorský výbor, ten, gestorský výbor, ten bude o tom rokovať 31. marca. Nemáme tu spravodajcu na ďalší bod, ale vy ste dostali jeho písomný e, návrh E, pokiaľ ide o pozmeňujúce návrhy, tieto sa musia predložiť do 10. hodiny 11. februára a budeme hlasovať 3. E, marca v rámci nášho výboru. E, tým prechádzame k bodu 15. Tu máme dve veci. Jedna sa týka komisie. Sidonia to je oddiel e, no, Sidonia, nech sa páči. E, Tento presun sa týka škôd. Je tu, e, zdá sa, že aha, je to vlastne súdny príkaz, na, na ktorý prikazuje Európskej komisie zaplatiť v náhradách 12 miliónov eur firme Sistran. Ten príbeh je pomerne dlhý len aby som to skrátila, vysvetlenie, e, popis tieto, tohoto transferu nájdete vo vašej zložke. Nebola som veľmi spokojná s tou informáciou, e, ktorá sa nachádzala v popise e, transferu. Požiadala som komisiu, aby sme dostali nejaké dodatočné informácie, pretože v prvom rade ten objem je pomerne veľký, je to 12 miliónov eur v náhradách firme e, za, za porušenie duš, e, duševného vlastníctva. A rovnako aj samotný e, transfer, tam ide vlastne o 1 800 000 eur. Ako, vaša, ako spravodajkynia som sa pozrela na, na niektoré detaily. Jedná sa o 6,3 milióna. Moja otázka komisie je nasledujúca. Ako sa mohlo stať, že, komisie, že v prvom rade tender z roku 2003 vyústil v, v vlastne v zlom výklade práva, ktoré nás nakoniec stálo 12 miliónov. Po druhé sa pýtam praktickú otázku, čo urobila Európska komisia preto, aby obmedzila tieto škody a zároveň, kto bol zodpovedný, čo sme sa naučili a ako sa dokážeme poučiť z tejto skúsenosti a čo v súčasnosti robíme preto, aby sme predchádzali takýmto situáciám do budúcnosti. Ja som dostala niekoľko mm, vysvetlení, niektoré moje pochybnosti boli osvetlené, ale stále mám ďalšie pochybnosti v prvom rade. E, moja hlavná pochybnosť e, v súčasnosti e, ktorú, otázkach, ktorú kladieme Európskej komisii. Nepýtal som sa zatiaľ písomne, pretože to vychádza z tých nových informácií, ktoré som dostala. Prečo Európska komisie a to, čo napísali mne e, a tvrdia, že tento prípad nebol zrejmý, prečo sa neodvolali? Prečo sa neodvolali proti tomuto súdnemu rozhodnutiu? Ale v každom prípade bolo veľmi zaujímavé vedieť, prečo nedošlo k žiadnemu odvolaniu. A ďalej, to je podľa mňa ten najzaujímavejší lebo je to najzaujímavejšia otázka. Ďalej, prečo Európska komisia, hoci má niektoré otázky alebo pochybnosti, prečo nezrušila eh, toto výberové konanie? Keď daná firma povedala, že je presvedčená, že ich práva eh, sú poškodené. A zároveň z toho, čo mi e, komisia zaslala, sa zdá, že došlo k istému sporu. Európska komisia urobila isté hodnotenie vnútorne, bolo by zaujímavé vedieť, čo v podstate nefungovalo na tomto hodnotení, pretože súd mal nakoniec iné stanovisko. Jednoducho táto suma je pomerne veľká, podľa môjho názoru. A aspoň v tomto dokumente, dokumentoch, ktoré som dostala, som nedostala žiaden text, že by sa Európska komisia odvolávala proti tomuto rozhodnutiu. Rovnako by ma veľmi zaujímalo, aby som poznala aj váš názor k tomuto bodu, kolegovia. A ak dovolíte, pán predseda, rada by som požiadala rada by som, aby ak niekto, kto vie odpovedať na tieto otázky z komisie, na ne zodpovedal teraz, ak je pritomný v miestnosti. To by bolo naozaj veľmi nápomocné, ale v tejto fáze neviem povedať, že áno, dávam a podporujem takýto presun prostriedkov, pretože stále tu je mnoho nezodpovedaných otázok. Bien, je vous remercie. Euh, malheureusement... Ďakujem. Žiaľ, e, pani spravodajkyňa, nemáme dosť času na výmenu názorov ani na e, ústnu výmenu názorov s komisiou. E, hoci ide o dôležitú otázku a táto súvisí s budovami pre službu pre vonkajšiu činnosť. Ja navrhujem, aby ste to rozhodnutie presunuli na ďalšiu na ďalšie zasadnutie generálny riaditeľ požiada o preklad. Ďakujem za vašu prítomnosť. Žiaľ, nemôžeme dnes večer diskutovať. E, vy ste si však vypočuli otázky, ktoré položila naša spravodajkynia a možno, že e, už dnes večer alebo e, do budúceho stretnutia budete nás môcť oboznámiť s tým presunom, ktorý potrebujete. Takže to sa týkalo bodu 15. Teraz navrhujem, aby sme prešli k bodu 16. Tu ide o žiadosti o presun, ktorý sa navrhuje pre ostatné inštitúcie. Začneme presunom, ktorý sa týka e, dvoru auditorov. Eh, vítam tu Rajsa Devrisa, ktorý je veľmi dôležitým členom dvoru auditorov. Ešte pred niekoľkými rokmi pôsobil v parlamente. A potom tu máme žiadosť o holandský presun. Eh, Helga Trippel, ktorá je naša spravodajkyňa, eh, bude hovoriť o tom prvom presune. Ďakujem pekne, pán predseda. Už naposledy sme hovorili o tejto požadovanom transfere, prevode. Ja som s tým nemala problém, ale boli tu kolegovia, ktorí sa chceli spýtať a preto tu vlastne teraz máme dvor auditorov a zástupcu dvora auditorov a preto by som požiadala kolegov, aby sa spýtali konkrétne otázky. Sachant qu'on n'a pas le temps d'un débat. Bien, euh, peut-être que euh, Reis de Ehm, možno, že Rice de Vries by nám mohol povedať, prečo je pre dvor auditorov dôležitý tento presun. Nech sa páči, pán riaditeľ. Ďakujem Pekne, pán predseda, ospravedlňujem sa, že som sa nemohol zúčastniť posledného stretnutia. Tento presun eh, je v podstate uplatnenie nariadenia rady z roku 1977 2209 ktoré vytyčuje pravidlá pre um, uplatňovanie um, súdnych príkazov a zahrňania platby, ktoré musia byť vykonané v prípade, ak členovia opustia súd a sú nahradení novými členmi súdu. To je v podstate len nové um, uplatnenie uh, tohoto nariadenia, ktoré sa týka uh, platieb a, a príspevkov, uh, ktoré musia byť vyplatené. Ďakujem. E, pani spravodajkyňa, odporúčate, aby sme hlasovali za tento presun? Myslím, že e, tu bola ešte ďalšia otázka. E, Prepačte, pani Wertmann. Ďakujem za slovo. Rozumiem teraz tento princíp takéhoto prevodu, ale napriek tomu by som sa chcela spýtať na jednu vec, ako také presídlenie do štátu, ktorý je tak blízko, ako to môže stať 20 tisíc eur? Nemali by sme najprv predložiť nejaké bločky na to, aby sa to potom vyučtovalo, ale to je nejaká ad hoc platba, ktorá sa urobí okamžite, globálnym spôsobom. Ja by som to skutočne rada pochopila. Prepáči, ja takéto informácie by som si rada vypočula. monsieur directeur. E, chcete povedať niečo k tejto otázke, pán riaditeľ? Len veľmi stručne. V prvom rade je potrebné, aby sme mali v rozpočte tieto prostriedky skôr, než odsúhlasíme e, ten presun. E, mali sme 5 členov tohto e, dvora auditorov. E, Od každého z týchto e, ľudí sme dostali dve alebo tri odhady nákladov za tento presun personálu. A to, čo sme potrebovali, je to, aby sme vytvorili adekvátne prostriedky v rozpočte, aby sme vedeli pokryť prípadné náklady, ktoré vzniknú v budúcnosti. A partir de là, que nous proposez-vous e, Čo nám navrhujete, pani spravodajkyňa? Už som to pochopila, možno nepotrebujú celú túto sumu. Ako som už povedala aj predtým, ten môj dojem je taký, že by sme to mohli podporiť, takýto prevod, a ja by som podporila pozitívnu voľbu. Ďakujem, hovorí pán predseda. Ďakujem. Čiže hlasujeme o tomto presune. Kto je za? Kto je proti? Traja. Ďakujem. Kto sa zdržal? Jeden. Ďakujem. Presun je schválený. Takže dvor auditorov je spokojný. Helga, máte tu ešte nejaký ďalší presun, že? Ďakujem, pán predseda. Máme tu ešte jeden prevod, ktorý je komplikovanejší. Ten je možno prepojený s ďalším bodom v rámci programu a súvisí to s budovami, pretože tu sa teraz žiada pre uh, ESVČ, prečítam jednu vetu, tieto budú potrebovať tieto budovy budú potrebné na to, aby mohlo ESVČ fungovať tak, ako sa očakáva. A tieto úrady alebo priestory e, budú k dispozícii pre zamestnancov z rady, ktorí budú pracovať. A potom sú tu ešte kancelárie pre ďalších dodatočných zamestnancov, ktorí budú v manažmente ESVČ. E Čiže sú tu určité otázky a to zo sebou prináša vlastne dodatočných 1,6 milióna, aby sme vlastne pripravili administratívu týchto nových budov. A to sa mi zdá trochu čudné, aby som teda bola úprimná. Donc du coup, ça nous fait la transition avec le point suivant. Et... Čiže zrazu sme sa dostali k tomu ďalšiemu bodu a budeme e, diskutovať o obidvoch naraz. Možno, že by sme to naozaj mali zlúžiť, aby sme, zlúčiť, aby sme získali taký celkový obraz o tom, čo je skutočne potrebné, lebo podľa mňa je naozaj potrebné, aby sme to všetko pochopili. Ďakujem. Ďakujem, pani spravodajkyňa. Teraz sa e, dostávam k tomuto bodu 17. Samozrejme, nechávam ešte otvorený bod 16. Spravodajkyňa pani Monika Holmajer. E, Pridal sa k nám aj e, riaditeľ služby pre vonkajšiu službu, činnosť, ktorý má na starosti túto problematiku výsledku. E, vždy, keď dôjde k takejto e, diskusii, tak e, rozpočtový výbor sa k tomu vyjadruje dvakrát, ale teraz už musíme zaujať stanovisko. Pán predseda, nakoľko ide o veľmi dôležité rozhodnutie, tak by som si dovolila objasniť, už na poslednom stretnutí sme sa uzniesli alebo hovorili o tejto problematike. Hovorili sme tu o otázke, do akej miery sa budova Bredli 1 2 hodí aj pre SVČ a či by to bola nejaká možnosť namiesto kúpy alebo prenajmu nejakej novej budovy. V podstate by to bolo možné využiť Bredel 1.2. Nebudem teraz konkrétne hovoriť o tom, čo napísala komisia pri eh, ohľadne nákladov, pretože tam mám svoje pochybnosti a preto o tom teraz ani nechcem nejako obsažne hovoriť, ale to, čo je najdôležitejšie v tomto kontexte, je to, že budova Bredel by musela byť o 5 rokov, alebo priebehu 5 rokov renovovaná, ak tam má nasťahovať SVČ. Pravdepodobne by to bolo oveľa drahšie. Boli by potrebné iné opatrenia, a to však prináša so sebou jeden problém a ten problém je časového charakteru. Tento časový problém vyzerá tak, že áno, bolo by to nejaké e, krokovité, krokovité sťahovanie sa personálu. Najprv by sa vysťahovala čas personálu do tej novej budovy a potom by to e, išlo neskôr, nakoľko nemôžeme obsadiť budovu rady, pretože tie ešte nevytvorili len do piesu, takže by sme potrebovali ale prenajať novú budovu a či, pokým by sme toto dosiahli, pokým by sa takáto stiahovačka vôbec ukončila, tak by sa zase vysťahovanie alebo stiahovanie dokopy e, personálu, ktorý pracuje pre SVČ, tak to by sa celé predlžilo. To by bol aj veľký problém. Pokiaľ ide o náklady, tak to môžem na základe tých údajov z komisie nemôžem nejako odhadnúť. Bude to tak či tak ťažké, ale to, že komisia píše iba, že to bude drahé, tak to je dosť vágný termín, ale nebude to spojené s ľahkými problémami. Myslím si, že to bude dosť komplikované, pretože tam sa môžu objaviť viaceré problémy, keď berieme do úvahy, že Bredel 1, Bredel 2 budovy z 70. rokov budeme musieť kompletne renovovať, sú tu azbestové prvky, čiže Kolega Bok už sa chytá za hlavu, ja to vidím, ale každý z nás dobre vie, že čo môžeme očakávať od takých budov zo 70. rokov, ako náhle človek ich začne renovovať. To vôbec nie je jednoduché, ale teraz sa pozrieme na skutočnosti. Vôbec to nie je ľahké rozhodnutie, nemáme nejako veľa možností a z tohto dôvodu som napísala dosť jasnú správu, konkrétnu správu. Chcela by som povedať, že by sme konečne mali prestať s tým a nemali by sme tu zavádzať. Nemali by sme e, e, dávať k dispozícii iba polovičné údaje ohľadne číselných údajov do tohto výboru bez toho, že by sme nejako tie číselné údaje si overili a dali konkrétne, aby sme vedeli, o čom hovoríme, pretože to potom je dosť nepríjemné. Rozhovory ako také sú veľmi príjemné, ale hľadanie takýchto konkrétnych číselných vyjadrení to je dosť komplikované. Teraz uvediem jeden príklad. Keď komisia napríklad povie 850 tisíc metrov štvorcových, to je ich plánovaná plocha, z ktorou počítajú a z tohto dôvodu teraz majú 828 metrov štvorcových, tak to sú takisto rozdiely v čísla. Tak to vôbec nie je adekvátne, ak povieme, že všetko to, čo je do tých 850 tisíc metrov štvorcových, takže to je neutrálne vo vzťahu k rozpočtu. To znamená, že plánujeme nejakú budovu, pretože sme si takto želali takúto budovu tak či tak už v minulosti musíme sa držať konkrétnych údajov a konkrétnych číselných vyjadrení. Napríklad aj pri takýchto vyjadreniach plochy, ktorú potrebujeme. Musíme povedať, že takéto niečo sme potrebovali a opierať sa o konkrétne vyjadrenia. Potom tu ešte máme zmluvu e, malo, na, ročné náklady sú tu 2,7 miliardy eur a to, čo je tu problematické s touto zmluvou, je, že konkrétne konečné náklady ešte nie sú známe, pretože ešte nevieme, ako tá budova konkrétne má vyzerať. Znovu sú to číselné údaje zo strany komisie, čiže zdá sa, že táto zuma ešte môže byť oveľa väčšia ako 2,7 milióna eur, ale takisto môže byť aj menšia ako 2,7. Pokiaľ ide o neutralitu nákladov, musíme povedať, že takúto neutralitu nedosiahneme. A bezpečnostný koncept tejto budovy takisto ešte nie je predložený, pretože vnútorné časti budovy a ich rozčlenenie a zariadenie to takisto ešte nie je vyriešené alebo predložené. Pri tom vybavení vnútornom počítame zhruba s 20 miliónmi. Ak by sme chceli pozitívne hlasovať za takýto návrh, tak by sme tak ja som do toho môjho vyjadrenia konkrétne napísala, že tie odha- odchýlky od tých nákladov, ktoré boli stanovené, tak tieto musia byť konkrétne vyargumentované v prípade, že by došlo k navýšeniu týchto nákladov. Ak nedojde k navýšeniu nákladov, tak je to v poriadku. Bude aj tá maximálna suma, ktorá už bola stanovená, ale ak by mali byť náklady navýšené, tak jednoducho potrebujeme, a ja na tom trvám, aby nás detailne informovali. A pokiaľ ide o plochy, znovu tu ide o 940 tisíc metrov štvorcových, ktoré sa týmto spôsobom uveľnia, 23 tisíc v komisii, 12 tisíc v rade, 5 tisíc e, pri SVČ a komisia pre rok 2012-2013 jasne povedala, že časť týchto plôch mohla uvoľniť v iných budovách a Froasar takisto sa bude uvoľňovať kursom Michel Square de Muse a potom Kortenberg 107. A to, čo vlastne získame na týchto budovách a na tých plochách, to je už druhá otázka. Možno by sme dosiahli určitú neutralitu vo vzťahu ku komisii, pokiaľ ide o plochy, ale ak komisia eh, potrebuje určité plochy, tak ja sa toho názoru, že by sme ich mali podporiť, a som takisto toho názoru, že komisia musí znovu konkrétne vyargumentovať, prečo potrebujú ďalšiu plochu, okrem tej plochy, ktorú majú momentálne k dispozícii. Prečo chcú ešte si prenajať nové priestory. E, nepriamo získané priestory nemôžeme považovať ako nejaký bonus po tom, čo sme uzavreli z radou džentlmenskú dohodu, tak by som nežiadala radu práve o toto, ale rada, ktorá nám stále odporúča, aby sme boli skromní, tak by som decentne chcela podotknúť, že pre 53 tisíc e, metrov štvorcových momentálne stávajú budovu, že tam budú mať 12 tisíc metrov štvorcových navyše pre SVČ a že to už je takisto nad rámec tej plochy, ktorú majú k dispozícii a to sa týka aj, aj budovy Lex. Čiže chcela by som povedať, že toto je to najväčšie rozšírenie, ktoré sme v poslednej dobe mali. A preto by som bola rada, keby rada v tomto kontexte určitú strednodobú stratégiu mohla prezentovať, aby sme jasne vedeli, ako to bude vyzerať. Pretože nemôžeme mať takú situáciu, že sa inštitúcia bude stále, stále rozširovať a musíme mať určitú stratégiu. Napríklad komisia robí jednu vec veľmi dobre, momentálne sa už snaží e, presťahovávať inštitúcie alebo časti inštitúcií do tých výhodnejších častí. Nemusí to byť práve v tej najdrahšej časti Bruselu. V rade, pri rade to ešte stále nie je tak, už pomaly končím. A nemôže to predsa byť tak, že všetci prekladatelia budú e, pracovať práve v strede Bruselu, v centre Bruselu, to podľa mňa nechápem. A rada by v tomto kontexte takisto mala trochu sa zamyslieť nad týmto a v tomto kontexte by mala aj túto výzvu akceptovať a podľa mňa by mala vyhovieť tejto požiadavke, aby skutočne napríklad aj SVČ mali štruktúry a budovy v tých oblastiach Bruselu, ktoré sú možno výhodnejšie, aby sme docielili a, možno taký lepšie e, zacielenie celkovej stratégie, ktorá sa týka budov. Ja už týmto končím. Ja viem, pán predseda, že vždy, mi, vždy ma hrešíte, že to všetko takto konkrétne vymenujem s číslami aj s údajmi, ale ja teraz sa hlásim o za možnosť je, číslo 1, ale chcela by som požiadať náš výbor, ide tu o budovu Capital, ale žiadam vás, aby ste celý ten návrh, ktorý som ja predložila, podporili, aby sa s tým podporili aj podmienky, ktoré sú tam e, stanovené. Ak by sme to presunuli, tak by to znamenalo, že vlastne predlžíme e, dodanie priestorov pre ESVČ o 15 mesiacov a myslím si, že to by nebol nejaký šťastný štart pre túto Európsku službu pre vonkajšiu činnosť, aby som to povedala celkom e, jemne a práve preto by sme ich mali podporiť v tomto ich snažení. Ďakujem pekne. Euh, Ďakujem, pani spravodajkyňa. Zostáva nám už iba 5 minút a je rozhodne potrebné sa k tomu vyjadriť dnes. Pán Maňka, jedna veta. Minúty. Vážené kolegyne, kolegovia, E, Monika Holmajer pripravila správu, kde uviedla všetky známe fakty. Z tých obmedzených možností, ktoré mala, navrhla racionálne závery. Keď však všetky známe fakty zhrnieme, zistíme, že postup, ktorý zvolila komisia, je typický príklad, ako by sa to nemalo robiť. Takýto postup spôsobil, že sme si nevytvorili žiadny manevrovací priestor na efektívne vyjednávanie. Ani o cene prenájmu, ani o odkúpení budovy. Jednoducho nemáme inú alternatívu. Vážení kolegovia, ak nemáte alternatívu, nemáte ani priestor na efektívne vyjednávanie. Kto si takýto priestor nedokáže vytvoriť, nie je profesionál a nemal by robiť takýto biznis. Mal by sa venovať niečomu inému, kde nespôsobí škody. Môžem vám povedať, že keď sa mi raz v živote stalo, že som nemal alternatívu, tak som si ju vo verejnom záujme vymyslel a potom som bol pri vyjednávaní aspoň rovnocenný partner. Sme v situácii, kde sme významne závislí od dobrej vôle vlastníka. Bohužiaľ sme aj v situácii, keď každé iné riešenie spôsobí problémy, časové aj finančné. Preto mi nezostáva nič iné, ako podporiť spravodajkyňu a priaznime stanovisko na tento stavebný projekt. Zároveň však uvažujem nad opatrením, ktorým by sme zaviazali komisiu, ale aj iné inštitúcie, vrátane parlamentu, aby takýto postup v budúcnosti nebol možný. Ďakujem. E, ďakujem, pán Hartong. Jedna veta. Pán predseda, jednou vetu. Ja nepodporím ani riešenie 1, ani riešenie 2. Ja by som skutočne chcel, aby sa to aj zaznamenal do zápisnice. Ja som proti celému tohto návrhu, pretože celá Európska služba pre vonkajšiu činnosť je iba plýtvanie peniazy. Ja by som predsa chcela povedať, že nemáme určitú neutralitu nákladov, čo tu bolo slúbené, nákupná cena nebola dosiahnutá a s nami o tom nehovorili ani sekundu a myslím si, že to je skutočne problematické akceptovať niečo takéto. On a énormément discuté de tout ça. My sme o tom hovorili veľmi dlho. Posledný bod, ktorý musíme spresniť, je, že či je tá alternatíva biliard realizovateľná alebo nie. Prepašte, Bredel. E, spravodajkyňa hovorí, že nie e, takže teraz sme už túto otázku posúdili zo všetkých strán. Pán Glund hovorí nie, pani Gressler, potom, e, dve, potom budeme hlasovať. Vážený pán predseda, opäť neviem, prečo sme v takejto situácii, a kde sme tlačení do rozhodnutia, keďže sme pod tlakom. To je naozaj absurdné. Tá situácia, nikto, na tý, nikto nemyslí, že toto je pozitívne riešenie. Pán predseda hovorí, že máme tlmočenie dostupné už len na niekoľko ďalších minút, takže uh, Bohužiaľ, to je situácia, kde končí stretnutie a nemôžeme diskutovať o dôležitých témach. Ja chcem povedať toľko, že o tom nemôžeme dneska hlasovať, pretože mám 10 vecí, ktoré chcem povedať a keď e, sa nemôžem vyjadriť o téme, tak nebudem hlasovať za. Pripomínam, vážení kolegovia, tí, ktorí sa stiažujete, že nemáte dosť času, my sme už ďaleko presiahli čas, ktorý e, sme mali k dispozícii na vypracovanie stanoviska, ktorý predpokladá rokovací poriadok parlamentu, takže my sme naozaj mali dosť času sa k tomu vyjadriť a aj prijať rozhodnutie. Pani Durant. Ja by som chcela povedať, že my si tu dnes máme vybrať medzi morom a cholerou a toto naozaj nie je veľmi príjemná alternatíva. Ja vyslovne žiadam, aby sme e, mali e, túto možnosť. Ja vždy som hovorila za e, sa pri, prihovárala za e, isté riešenie. Inge? Vždy môžeme začať ako tiger, ale potom skončíme ako mačka. Problém je tu však ten, že nevieme, či táto budova vôbec je vhodná. Čo stojí vyprázdnenie budovy Capital? Aké sú tie dodatočné náklady? Bez takýchto údajov nemôžem hlasovať. Oui, mes chers collègues, en même temps, pas, euh... Vážení kolegovia, už celé mesiace všetky politické skupiny vyčítajú pani Eštonovej z um, Európskej služby pre vonkajšiu službu, činnosť, že neriešia efektívne veľké problémy európskej politiky. Takže všetko ešte nie je vyriešené, ale všetky tie veci, ktoré boli potrebné uviezť, boli uvedené a žiaľ nastal moment, kedy sa treba rozhodnúť. Pani spravodajkyňa, e, aké odporúčanie nám prosím dáte? Čiže ja znovu podporujem možnosť jedna. E, za predpokladu, že sa doberie do úvahy celé stanovisko, ktoré som predstavila a očakávam odpoveď, ktorú som definovala zo strany komisie. A takisto by som chcela povedať kolegyne Gresle, že budova Capital nemusí byť vyprázdnená. Ja už som si túto budovu pozrela a vôbec to nie je potrebné. Budova Bredel má z bezpečnostného hľadiska tiež problém, pretože sa tam nachádza pumpa, je tam e, aj supermarkt, čiže z bezpečnostného hľadiska to nemôže byť optimalizované. Čiže ja skutočne môžem voliť iba z tých možností, ktoré som ja dostala k dispozícii. Viac možností bohužiaľ nemám a viac ako želanie vyjadriť sa, že potrebujeme dlhodobé plánovanie zo strany parlamentu, pardon, nie parlamentu, rady, SVČ a komisie. A to nám musí byť dané takéto ich úvahy e, včasne, aby sme sa mohli potom my k tomu vyjadriť. Yeah. Je vous remercie. Donc, je... Dobre teda, ďakujem. E, dávam hlasovať o stanovisku našej spravodajkyne. Kto je za alternatívu A? Musíme to spočítať. Šestnáct. Kto je proti? 7 proti. Kto sa zdržal? 4. Takže je táto alternatíva schválená. Posledná vec. Váš presun, pani spravodajkyňa, e, myslíte si, že sa môžeme dnes už rozhodnúť o tom presune, alebo potrebujete na to viac času? E, odkladáme to na budúci raz. Ďakujem veľmi pekne. E, Prepašte, že som veci trocha e, unahlil. <laughs> La séance est levée, je garde les coordonnateurs dans la salle. Dobre, e, teraz končím naše zasadnutie. Prosím koordinátorov, aby zostali v miestnosti.